Vážení kolegovia, poprosím vás, zaujmite miesta v sále a poprosím vás o pozornosť. Ďakujem. Vítam vás a teraz chcem využiť príležitosť, aby som uvítal medzi nami zvláštneho hostia, pána Hansa Borna z Ženevského strediska pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl a profesora Schneineho z Európskeho univerzitného inštitútu. Budú obaja naši hosti a sa viedra eh, v jednom z programu ale poprosím vás, e, ešte vlastne ide aj o to, že by sme si schválili program rokovania. Dúfam, že nie sú výhrady. Ďakujem, program je tým pádom schválený a pristúpim hneď ku nastávajúcim, teda nasledujúcim oznámeniam. Ide o e, týchto spravodajcov, ktorých máme podporiť, pán Trinia Tiliedes, pokiaľ ide o otázku Kaliningradu, pani Helen Floater, aktivity TDIP, pán Carlos Coelho, e, pokiaľ ide o vytvorenie hodnotiaceho a monitorovacieho mechanizmu na verifikáciu uplatňovania šengenských aký. Ak nie je námietok, tieto návrhy sú prijaté. Áno, pardon. Hlási sa pán Klejs. Prepačte. Hneď si nám sluchátka, hovorí pán predseda. Ďakujem za slovo. Pokiaľ je o oznámenia súvisiace so spravodajcami, mám otázku. Týka sa to transparentnosti celého toho postupu, pretože mi nie je jasné, ako vlastne nezaradení poslanci môžu byť e, menovaní za spravodajcov. Neviem, možno je to nejaké nové pravidlo, ktoré prešlo výborom AVKO a týkalo sa to práve nezaradených poslancov e, v súvislosti s koordinačnými zasadnutiami. Teda neviem, čo sa deje. Neviem teda, ako tento systém by mal potom asi fungovať. Čo sa udeje, keď nezaradený poslanec sa stane spravodajcom? Mohli by ste mi to objasniť? Prepašte, pán Kles. Sekretariát nám poskytne vysvetlenie, ale pokiaľ viem, tak sme sa riadili pravidlami, ktoré boli vytvorené na začiatku tohto mandátu a tieto pravidlá schválila aj konferencia predsedov výborov. Oni diskutovali o tejto téme, pretože boli zaznamenané určité skúsenosti a teraz vlastne všetko vlastne funguje úplne v súlade s tým, ako sa predpokladá. Samozrejme, každá správa sa pridelí na ko- koordinačnom zasadnutí a máme samozrejme zavedené štandardné postupy a v podstate používame systém The eh, Hoint Point systém. Môžeme vám to aj písomne dať k dispozícii. Ďakujem pekne. Mám ešte konkrétnu ďalšiu otázku, na ktorú som vám nedostal odpoveď. Hovoríte tu o nejakom bodovacom systéme, point system. Ale vlastne videl som ale nejakú tabulku, a tam išlo o nejaké skupiny a body, ale títo nezaradení poslanci nemajú body. Tak ako to vlastne funguje s tými bodmi, prosím vás? No práve o to ide. Viete, keď je niekto nezaradený, to ešte neznamená, že ste poslanec druhého rangu druhotriedný poslanec. Hej? V podstate jediná vec, ktorá, čo tu ide vlastne, je to, že určité rozhodovacie procesy sú vyhradené pre politické skupiny a tí poslanci, ktorí e, sa rozhodli, že nebudú fungovať takto, v takejto štruktúre, tak oni vlastne majú svoje pravidlá a svoje práva ako nezaradení poslanci. Pretože e, pravidlá sú stanovené v rámci nášho parlamentu hlavne pre politické skupiny. Majú tu práva aj povinnosti. A pokiaľ ide o to, že niekto je členom určitej politickej skupiny, tak sa rozhodol preto. A keď sa rozhodol, že bude nezaradený, tak ostane nezaradený a má samozrejme tiež určité svoje pravidlá a povinnosti, samozrejme. Nech sa pani, pani Inveld, prepáčte, pán predseda, mne sa zdá, že pán Kles e, poukazuje na to, že bol zvolený a ja nesúhlasím s týmto politickým programom. Však vlastne, e, prečo by nemal mať rovnaké práva ako ostatní, keď e, ja v našom výbore vlastne e, aj e, nezaradení poslanci by mohli predkladať správy. Takže e, je to zvláštne, že pokiaľ nie ste člen nejakej politickej skupiny, tak vlastne nemáte právo byť zastúpení. Prepašte, chcem to objasniť, hovorí pán predseda. Aj nezaradení poslanci tiež predkladajú v rámci výboru LIBE svoje správy a pokiaľ ide o výbor pre ústavné záležitosti, tam sa venovali určitej všeobecnej interpretácii predpisu a pravidel. A my sme začali už skúmať, aká je situácia aj v iných výboroch, ale samozrejme všetkým poslancom zašleme príslušné informácie v písomnej forme. Teraz sme pripravení postúpiť ďalej v programe rokovania. Povedal som, že pán Miller, pán minister, ktorého sme čakali na zajtra, e, žiaľ nebude prítomný, nepodarilo sa mu prísť. Namiesto neho príde pán Piotr Stachančik, bude sa venovať téme azylu a prehovorí o 11.30. A preto vzhľadom na túto okolnosť sa troška upravil aj program. Od do 11. Od 10.10 10 do 11 sa budeme venovať e, správe o EU, Austrálii a PNR. To je pani Intpeld. A potom tu budeme mať aj hlasovanie od 11 do 11.30. To bude mm, správa o marketingu a Eh, prekurzoroch výbušnín. Potom 11.30 12.00 pán Piotr Stachančík. A pardon, nech sa páči, je tu dotaz. Viac menej som bola informovaná o tom, vlastne, ale nekonzultovala sa to so mnou, že sa môj príspevok presunul, ale veľmi mi to nevyhovuje. Bolo by možné to nejak si to vymeniť s pánom Diasom Demilo, že by sme začali, že by som ja mohla začať o 9. Pokúsime sa vám výjsť v ústrety, pani Intveld. Takže teraz prichádzame k bodu 3 a týka sa toho parlamentného dohľadu nad bezpečnostnými a spravodajskými agentúrami EÚ v relevantných členských štátoch EÚ a v ďalších významných demokráciách. Dôležité, aby sme mohli s našimi hostiami diskutovať o týchto veciach. Sú to doktor Hans Born z toho ženevského strediska pre demokratickú kontrolu zbrojných síl a je tu aj profesor doktor Martin Scheinin z Európskeho univerzitného inštitútu. Táto téma sa týka náležitého dohľadu zo strany tohto parlamentu, pokiaľ ide o utajované skutočnosti. Sme si všetci vedomí toho, že o takýchto veciach sa nerokuje so všetkými agentúrami. Vlastne samozrejme len tie veci sa pokladajú za utajované, ktoré sú relevantné. Ale samozrejme, do akej miery alebo ako sa má eh, uplatňovať režim utajovania, tak pán Kašman sa tomuto venuje a po, tiež nás poinformuje o tomto. Ale teraz si vypočujeme našich hostí a preto dávam slovo pánovi Hansovi Bornovi. Nech sa páči. Pán predseda, ďakujem za slovo a ďakujem za pozvanie, aby sme mohli prezentovať našu štúdiu. Sme veľmi vďační Európskemu parlamentu a generálnemu rieťocu pre vnútornú politiku, že môžeme vlastne prezentovať túto štúdiu, ktorú vypracoval EUI a DCAF. Chceme poďakovať aj výboru LIBE, i vám osobne za to, že nám dávate tento priestor, aby sme mohli s vami diskutovať o tejto štúdii. Z našej strany, a teda DCAF, chceme poďakovať aj Inštitútu EUI za výbornú spoluprácu. Vlastne na téme pracovalo 20 expertov a z nich traja sú tu taktiež prítomní v sále a tiež budú veľmi radi odpovedať na vaše otázky. A teraz, keďže máme dosť málo času, rád by som vám v kocke vysvetlil, aký je cieľ štúdie, aké sú hlavné zistenia a aké sú odporúčania. Takže v kocke ide o toto. Hlavným cieľom štúdie je poskytnúť komparatívne hodnotenie dohľadu ohľadne orgánov a agentúr v rámci EÚ s cieľom identifikovať osvedčenú prax, s cieľom posilniť dohľad v oblasti slobody, spravodlivosti v rámci Európy a máme na to skratku AFSJ, AFSJ a hlavne sme zamerali na agentúry ako Europol, Eurojust, e, Frontex, ale aj SICEM. Takže skúmame vnútroštátnu prax, ako by aj tá mohla pomôcť posilniť orgány AFSE. Ak teda chceme dosiahnuť tento cieľ, treba urobiť viac krokov. Vlastne tu v Bruseli sme vlastne e, robili interviu, bolo ich asi 50, aj tu, aj na rade, aj s agentúrami. A týkalo sa to hlavne otázok spravodajstva a dohľadu nad spravodajskými službami. Vlastne sme vytvorili takýto model na prieskum v rámci EÚ a okrem toho sme sa zamerali aj na osobitné orgány dohľadu pre oblasť spravodajstva a ich e, zameranie sa na rok 2011, teda náplň práce. Môžem povedať, že e, sú tri dôvody, prečo je teraz práve veľmi vhodná chvíľa sa tomuto venovať. Poprvé, Lisabonská zmluva dáva Európskemu parlamentu aj Európskym parlamentom mandát posilniť dohľad nad Eh, agentúrami ako Europol a Eurojust. Po druhé, Európsky parlament môže mať príležitosť eh, venovať sa aj otázkam sit cenu, pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť. A po tretie, myslím si, že je veľmi dôležité, nastal významný vývoj v oblasti prístupu k informáciám v rámci EÚ a toto úzko súvisí s celkovým posilňovaním orgánov AFSE. Takže sme skúmali, ako členské štáty riešia otázku prístupu k utajovaným skutočnostiam. Prvnež sa začnem venovať hlavným zisteniam, je tu dôležitá prvá otázka. Je to síce fajn a zaujímavé, ale ak tieto orgány, agentúry nie sú rovnaké, a vlastne ak nemajú povedzme rovnaké pravomoci z hľadiska zatýkania osôb alebo odpočúvania, ako to skúmať. Ale sú tam aj značné podobnosti medzi nimi. Poprvé, ak teda takéto orgány AFSI vykonávajú aj služby spravodajského typu, tam je veľký stupeň podobnosti medzi týmito agentúrami. A po druhé, AFSE orgány pracujú aj s utajovanými skutočnosťami a preto aj vy máte veľmi dobrú príležitosť, ako sa zmocniť, respektíve ako získať prístup k takýmto utajovaným skutočnostiam a ako zabezpečiť určitý kvalitný, osvedčený postup. Takže naše zistenia sú ozaj veľmi relevantné. Máme asi Máme proste e, nejaký časový priestor a myslím, že bude dosť aj času na diskusiu, ale chceme sa sústrediť e, na tie najdôležitejšie hlavné body. Chcem povedať, že naša analýza práve preukázala, že neexistuje jeden najlepší možný prístup, pokiaľ ide o ten dohľad nad e, týmito agentúrami. Je tu diverzita v rámci EÚ. Po druhé, spoločný prístup. V, v rámci štátov EÚ existuje aspoň jeden alebo viacero osobitných parlamentných orgánov, ktoré sa venujú otázkam bezpečnostných a spravodajských agentúr a orgánov. Myslím, že toto je veľmi dôležité brať do úvahy. E, čo vlastne skúmajú štáty EÚ. To sú väčšinou teda parlamentné orgány, ktoré sú vytvorené na daný účel, to jest dohľad a kontrola a vyšadovanie zodpovednosti zo strany bezpečnostných spravodajských agentúr. Ďalšia vec, ktorá tiež ilustruje obmedzenia e, parlamentného dohľadu aj externého dohľadu, proste <laughs> tu ide o to, že parlament sa nezúčastňuje vlastne e, menovania nejakých spravodajských agentúr. To je tiež dôležité e, povedať. A jedna z posledných vecí, ktorú chceme ako všeobecnosť uviezť, je to, že pokiaľ ide o zdieľanie informácií a dohody a dohôd pardon, medzi jednotlivými orgánmi a agentúrami, E, vlastne tie dohody umožňujú, že navzájom si môžu skúmať e, tieto podmienky výmeny informácií. A to teda parlament má e, cestou dozorných orgánov možnosť získať tieto poznatky a informácie. Chcem poukázať na tri významné zistenia, pokiaľ je utajované skutočnosti. Poprvé, vaši kolegovia v národných parlamentoch a temer vo všetkých členských štátoch EÚ majú e, to privilegium, že majú prístup k utajovaným skutočnostiam tohto typu. Temer žiaden štát vlastne v rámci EÚ e, nezabraňuje parlamentu prístup k takýmto utajovaným skutočnostiam. Po druhé, vo väčšine členských štátov EÚ nie, to nie je tak, že poslanci parlamentu by sa museli veľmi snažiť hľadať alebo zháňať informácie. Práve je to exekutíva daného štátu, ktorá má poskytovať informácie národným parlamentom aj vo vzťahu k otázkam národnej bezpečnosti. Čiže vo väčšine štátov EÚ nie je zodpovednosťou poslancov, aby hľadali, zháňali tieto informácie, ale exekutíva, výkonné orgány štátu majú povinnosť predkladať alebo umožniť parlamentu tento prístup. Takže pokiaľ ide o odporúčania, chcem spomenúť toto. Musíme si vždy dávať pozor, aby sme vyžadovali skladanie účtov a na národnej úrovni aj na európskej úrovni mali veci podobne nastavené, pretože by sme nemali hovoriť o dvoch rôznych entitách. Napriek tomu, že sú mnohé podobnosti, dobrú prax, ktorú uplatňujú v niektorých členských štátoch EÚ a na medzinárodnej úrovni, treba adaptovať na európsku úroveň, ak sa takáto prax osvedčená nájde. A teraz k poslednej časti našej prezentácie, ktorá sa týka odporúčaní. Dovolte mi najprv začať tým, že budem vychádzať z našich zistení. Európsky parlament by by mal byť uznaný ako orgán dohľadu nad ustanoveniami v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti AFS je. To sa musíte rozhodnúť vy sami, ale pokiaľ by sme sa opreli o prax národných parlamentov, tak aj Európsky parlament by sa mal pohliadať, po, podieliať na dohľade nad AFS je inštitúciami, nemal by sa petiť pred touto svojou povinnosťou pretože skôr by sa mali využívať tieto orgány ako platforma na spoluprácu. Druhé odporúčanie, ktoré vychádza z národných osvedčených postupov a praxe, ktorú by ste mohli zvážiť, je, že Európsky parlament by možno nemal byť súčasťou e, správnych rad Frontexu alebo Europolu a tak ďalej. Prečo to hovoríme? Pretože sme si všimli, že toto je na národnej úrovni akceptovateľné, že parlament a orgány dohľadu vo chvíli, kým, keď preberú zodpovednosti kladené na správnu radu, bude veľmi zložité vykonávať nezávislý dohľad nad takýmito ustanovizniami. Takže mala by byť jasná deliaca čiara medzi legislatívnym nými zodpovednosťami a exekutívnym no, zodpovednosťou. A posledné odporúčanie, ktoré sme sa e, ktoré sa dalo vyvodiť z európskych štúdí, je, že Európsky parlament, ak dohliada na predmetné agentúry, mal by sa sústrediť na politiku, administratívu a financie a nie na operatívnu stránku, pretože orgán dohľadu e, v týchto záležitostiach, ktoré preberáme, by bolo toto vhodnejšie. Teraz odovzdám slovo mm, Martinovi Šejninovi, ale predtým ešte predošlem, že je veľmi dôležité, aby sa Európsky parlament naďalej zapájal do diskusie s Europolom, s Eurojustom a s ďalšími orgán, orgánmi dohľadu národnej úrovni. Toto sme hovorili niečo o obmedzeniach, ale teraz prejdeme na ďalšiu podtému. Ďakujem vám, hovorí predseda, že ste boli takí struční, že ste zároveň uviedli nášho druhého hostia, pána doktora Martina Šajnina z Európskeho univerzitného inštitútu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem vám za slovo, pán predseda, dámy a páni. Najprv by som chcel eh, zasadiť veci do kontextu. Spravodajské agentúry majú svoju dôležitosť a dohľad nad nimi, dôležitosť tohto dohľadu sa zvýšil od roku 2001, keď spravodajské agentúry dostali nové úlohy v rámci boja proti terorizmu a takisto sa zmenil celý, celé podhubie ich práce, je cezhraničná spolupráca, ktorá je oveľa širšia a dôležitejšia ako predtým, kedy spravodajské agentúry v podstate boli špionmi eh, ktoré sa zaujímali jedna o druhu, ale teraz musia spájať sily, vytvárať globálne aliancie spravodajských e, agentúr, aby sa spojili v boji proti spoločnému nepriateľovi terorizmu. V právnej oblasti tu boli isté medzery, pretože medzinárodná spolupráca medzi spravodajskými agentúrami e, nepodliehala žiadnej právnej úprave a takisto dohľad, o ktorom hovoríme. Z takéhoto podkladu podhubia vychádzam Predtým som bol špeciálnym spravodajcom OSN pre ľudské práva a protiterorizmus, aktivity proti terorizmu. A vytvorili sme dve správy pre Radu OSN pre ľudské práva. Jedna takáto správa, ktorá sa vypracovala v roku 2010, je o osvedčenej praxi dohľadu nad spravodajskými agentúrami a tam sme sa rozhodli preskúmať prax niekoľkých členských štátov EÚ, ktoré boli dobrými modelovými príkladmi, vzorovými príkladmi, z ktorých sa mohli poučiť iné krajiny. Som vďačný Európskemu parlamentu za možnosť, že teraz môžeme predlžiť, prehlbiť našu spoluprácu s organizáciou DICAF aj z mojej strany. Je to potešenie aj zo strany Európskeho univerzitného inštitútu, pretože môžeme vytvárať európske praktiky, európsku prax. Ja by som dnes vás previedol dvoma zoskupeniami upozornení. Prvé zoskupenie odporúčaní sa týka utajovaných skutočností, o tom hovoril už môj predrečník, a druhá skupina sa týka 16 až 22, ktoré sa zaoberajú tieto klauzuly inštitucionálnymi otázkami vrátane Európskeho parlamentu. Takže v takomto poradí sa budem venovať dohľadu nad spravodajskými agentúrami. Najprv prístup k utajovaným skutočnostiam. Verejný prístup k verejným informáciám je mimoriadne dôležité základné právo, ktoré slúži k dobru demokratickému procesu. Ale v oblasti spravodajskej sú však legitimné oblasti, kde sa veci musia utajovať a riešenie nespočíva len v tom, že verejnosť má prístup k informáciám. My sme toho názoru, že treba oddeliť prístup všeobecnej verejnosti k informáciám a privilegium výsadu Európskeho parlamentu, ktorý má prístup k spravodajským správam. V našich odporúčaniach pod číslom 12 vidíme, že to, že Európsky parlament má prístup ku tajeným skutočnostiam, by malo byť úzko prepojené s jeho mandátom pre dohľad a mali by byť aj inštitucionálne prepojenia medzi prístupom k utajovaným skutočnostiam a funkciou dohľadu. Odporúčanie 13. Tu sme sa venovali otázke medziinštitucionálnych dohôd. Odporúčali sme, že by takéto dohody s Európskou službou vonkajšečnosti mali existovať v súvislosti s vonkajšou, vonkajškovou situáciou EÚ. Opakujem slova predsedu tohto výboru, keď poviem, nemyslím si, že existuje všeobecné riešenie, ale sú konkrétne prípady, napríklad taká situácia, ktorá sa javí byť fungujúcim modelom. Interná organizácia Európskeho parlamentu ako taká, napríklad výbor Líbe by nebol v vhodnej pozícii, keby nebola takáto pod, štruktúra nesúca. Odporúčanie 14 zahrňa myšlienku, že všeobecné právo na utajované skutočnosti by mal dosť tá, dostať istý vymenovaný orgán Európskeho parlamentu a treba rozhodovať podľa relevantnosti, kto bude mať prístup mm, do tejto skupiny. V 15. je veľmi dôležité odporúčanie, kde sa hovorí o štyroch kategóriách utajovaných skutočností, kde má parlament prístup k týmto skutočnostiam bez toho, že by musel proaktívne žiadať o tieto informácie. a isté typy utajovaných eh, dokumentov a informácií, napríklad eh, kolegiálne vyhodnocovanie, by takisto malo byť prístupné. Prechádzame k ďalšiemu odporúčaniu. Logicky to vyplýva jedno z druhého. Orgány dohľadu by mali byť tie isté orgány, ktoré majú prístup k utajovaným skutočnostiam. To znamená, že niektoré inštitúcie musia si, mm, musia si ujasniť, čo to je klasifikovaná, teda utajovaná skutočnosť a či majú k niektorému typu utajované skutočnosti prístup. Volá to po centralizácii a vidíme, že orgány alebo znie na tomto poli sú číselne limitované a postupy odhaľovania utajovaných skutočnosti sú jedna vec, ale existujú aj iné spôsoby, ako presvedčiť európske agentúry a inštitúcie, že Európsky parlament má prístup k utajovaným skutočnostiam bez toho, aby musel porušiť dôvernosť údajov, ktorá je veľmi dôležitá v otázke operatívy spravodajstva. Odporúčanie číslo 18 sa zaoberá situáciou priebežnou a keď sa výbor líbe pokúša vyvinúť isté procedurálne postupy, mohol by sa k ním pripojiť aj proces náležitého dohľadu a rešpektovanie utajovaných skutočností. V odporúčaní 19 náš, sme prijali riešenie špeciálnych výborov, pretože tu existuje možnosť skombinovať dostupnosť utajovaných skutočností a funkciu dohľadu. Možno, že by sme mohli pre túto skutočnosť zorganizovať aj vypočutie alebo ďalšie aktivity, ktoré sa týkajú oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a dohľadu nad ňou a prístupu k utajovaným skutočnostiam. Odporúčanie 20, ktorá, ktorá hovorí priaznivo, v prospech vzniku zvláštneho výboru, z osobitného výboru. A toto odporúčanie sa súvisí s odporúčaním 21. Myslím, pán predseda, že tu skončím, aby bolo možné klásť otázky. A takisto pán Hans Born, ďalší člen nášho týmu. Som si istý, že chce tiež odpovedať na otázky. Ďakujem vám, dodržali ste svoj časový limit. Otvárame diskusiu, vidíme, že sa už dvíhali ruky. Chceli by ste sa ujať slova? Pani Intveld. Ďakujem, pán predseda. Rada by som zablahoželala spravodajcom alebo autorom. Ešte som si neprečítala tú 450 stranovú správu celú, ale dosť z nej som stihla. Podľa mňa je to vynikajúca správa a môj záujem pramení aj z toho, že som spravodajkyňou k boju proti terorizmu a už teraz sme zapracovali odkaz, odvolávku do našich materiálov na tieto záležitosti spravodajských agentúr, pretože Mám taký pocit, že sa tie sily zla spájajú aj cez hranice a preto treba adekvátne demokraticky dohliadať na to, čo sa deje. Mám tu niekoľko poznámok, lomeno otázok. Jedna otázka má skôr politickú povahu. Mám dojem zo správy, že sa národný dohľad a európsky dohľad inštitucionálne prepájajú, lenže ja si myslím, že to je povinnosť, ktorú máme voči občanom. Nie je to o tom, či, čo by chceli národné organizácie, čo by sme chceli my. Je to povinnosť voči našim občanom. A preto poznámky ako nemali by sme byť príliš asertívni, lebo potom spravodajské služby by sa mohli vyhýbať transparentnosti. Nie, nie, nemajú takéto právo. Aj oni majú povinnosť voči občanom byť kontrolovaní, tak ako ktokoľvek iný. Veľmi ma zaujímali aj ostatné in upozornenia. Je tu jeden aspekt, ktorý by som chcela rozpracovať do širších ob- obsahov. Myslím si, že tu je istý rozdiel medzi dohľadom na národnej úrovni a dohľadom, ktoré, ktorý vykonávajú európske inštitúcie. Je tu ako keby medzera, pretože európske ústanovizne majú striktne povedané operačné právomoci, ale je tu istá sivá zóna medzi aktivitami národných ustanovizní a európskych ustanovizní. A myslím si, že aj keď by sme to iba na papieri dokázali zo štilizovať, mali by sme uznať, že tieto, tieto sily sú oddelené. V realite je to inak a myslím si, že treba zabezpečiť, aby existoval európsky dohľad a nemal by byť zrkadlovým obrazom toho, čo si robia jednotlivé národné štáty v oblasti dohľadu. Mal by byť komplementárny a hladko spolupracovať s ostatnými. Pýtam vaše odporúčanie ustanoviť jednotné telesa v Európskom parlamente, čo sa týka SICIN. Už roky sa nás pýtajú na SICIN. Myslím, že tu je sedem otázok, ktoré sa nedávno položili. Tých otázok je ešte oveľa viac. Ja sa ešte e, trochu znepokojujem teraz, pretože vo vašej správe možno sa naznačuje, že tu sú dohody medzi Europolom, Eurojustom a Sicenom. Nebolo mi to veľmi jasné, čo som si tam prečítala. A myslím si, že sa netreba zaoberať len dohľadom, ale treba, aby organizácia SICEN, ustanovizeň SICEN, mala jasne definované miesto v zmluvách. Toto by malo byť tiež jedna z odporúčaní. A dve záverečné poznámky. Myslím si, že by sme sa mali zaoberať ešte niečím ďalším, a to sú štruktúry spolupráce medzi spravodajskými službami a vytváraním európskych spravodajských orgánov, ale ešte stále sa to všetko tvorí, rozvíja počas našich rozpráv. A myslím, že všetky dohody, ktoré vedú k dohľadu, by sa mali rozvíjať úmerne k rozvoju týchto predmetných ustanovizní. A napokon tu mám posolstvo pre Európsky parlament. Mali by sme naozaj zaujať našu vlastnú úlohu a lepšie využiť existujúce nástroje. Toto posolstvo si beriem k srdcu a ja dúfam, že vždy, keď kladieme otázku komisii, rade a ďalším inštitúciám, veľmi zriedkavo dostaneme uspokojujúcu odpoveď. Ďakujem, toto je prvý bod. Pripomínam vám, že by sme ma- mali skončiť čo skoro, pretože máme 9 bodov programu, 6.30 je stretnutie koordinátorov, takže vám pripomínam, aké dôležité je dodržať svoj časový limit. Pani Keller, máte... Pani Lambert, vy ste sa druhý raz žiadali ste slovo, nech sa páči. Pani Lambert. Ďakujem. Ja som chcela povedať len toľko, že je škoda, že vlastne nediskutujeme aj o štúdii o, o SEPSu a takisto ako aj tejto agentúre, pretože určite ich odporúčania, ktoré sa týkajú dohľadu, sú trochu iné ako tieto. Takže v podstate je, je dobré, že máme možnosť na toto pozrieť, pretože niektoré z agentúr, o ktorých tu diskutujeme, majú len takú úlohu, ktorú v podstate označujeme tie klasické bezpečnostné agentúry, ale niektoré majú takisto aj zodpovednosti z hľadiska ochrany hraníc alebo azylových postupov a podobne, takže v podstate máme agentúry, ktoré tiež sú dosť zložitých štruktúr. Vítam to, čo povedala Sofii v tom zmysle, že čo je dôležité pre nás, je tá európska taký duch či povaha týchto agentúr, že aby to nestačí len tak, aby si nejaké členské štáty e, pridali k nejakej agentúre meno európsky, ale je dôležité, aby naozaj spolupracovali a vytvorili čosi európske, aby to bol naozaj európsky, taká strecha nad tým všetkým. A tak ako to bolo už identifikované, že je tiež existuje množstvo um, sivých zón a rôznych e, dier, keď chcete naozaj zistiť, že kto je zodpovedný za nejakú konkrétnu vec, keď niečo nevíde a tak ďalej, a ako sa to teda všetko e, zaznamená alebo vystupuje, vyšetrí a podobne. Takže to je úloha pre parlament a myslím, že tieto štúdie v tomto pomáhajú. Tiež vítam to, čo ste povedali o potrebe mať dohodu o vzdielaní informácií s tretimi krajinami, pretože my máme viaceré e, obavy práve z tej spolupráce s tretimi krajinami. Tam je to najviac tých sivých zón, kde veci sú neisté. Ďalej záujem parlamentu o určité vymenovanie riaditeľa súvisí aj s tým, že je to európska agentúra, pretože väč, riadiať sa, či správna rada vlastne zastupujú zastupujú hlavne členské štáty a parlament má ale záujem o tom, aby tam nejakú úlohu mal, aby tam bol nejakým spôsobom zastúpený. To znamená, aby prišiel teda e, tento riaditeľ do parlamentu e, na hearing, pretože to takto bolo určené od začiatku. Tým by som si rada vypočula to, akým spôsobom vidíte to prepojenie medzi členskými štátmi a parlamentom, alebo ako si predstavujete, že to bude fungovať, aké mechanizmy si myslíte, že by mohli tam fungovať konkrétne, keď niektoré členské štáty už, už naznačili, že nechcú nejaký osobitný podvýrob, podvýbor, ktorý by v tejto oblasti pracoval. Predseda, ďakujem pekne, pán Romero, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa ospravedlniť za to, že som tu nemohla prísť skôr a nemohla som si vypočuť E, tú úvodnú časť, e, ktorá sa týkala tejto nesmierne zaujímavej témy, ale chcela by som sa opýtať e, vo veci koordinácie medzi bezpečnostnými agentúrami v Európe, pretože jav ako terorizmus si vyžaduje kooperáciu medzi takýmito orgánmi, ak chceme proti terorizmu úspešne bojovať. Zdá sa, že tá koordinácia je nedostatočná, pokiaľ je o poskytovanie informácií. Zdá sa, že každá, každý štát má svoj e, takýto orgán, e, sú tu rôzne výbory, každý má svoje ciele a hoci máme spoločnú európsku stratégiu, každá krajina má svoju vlastnú bezpečnostnú stratégiu a vlastne zrejme dáva prednosť viac tej svojej vnútroštátnej strategii. Takže neexistuje nejaký európsky orgán, ktorý by dokázal koordinovať tieto agentúry. Tieto, teda pokiaľ ide o tie spravodajské e, agentúry jednotlivých štátov. Dôležité, aby tieto agentúry vzdielali informácie a aby vlastne aj to celé ich úsilie bolo čo najefektívnejšie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Trianta Filidis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, že by to bolo určite lepšie, keby sme si to všetko mohli prečítať a potom o tom diskutovať. Ale keď som to dobre pochopil, tak eh, o čom tu vlastne diskusujeme, že existujú rôzne bezpečnostné e, inštitúty a tieto jednoducho musia, nad nimi musí existovať nejaký dohľad. A viem, že existuje teda nejaký systém a tu sme tu hovorili, že tu existuje Eurojust, e, Europol a podobne. Aby som sa teraz chcel spýtať, že vlastne um, kde akým spôsobom vlastne môžeme týchto kontrolovať, pretože som ešte nezažil tu, ako parlament vykonáva svoju kontrolnú činnosť, keď ešte prakticky nikto z týchto organizácií sem neprišiel na nejaký hearing alebo nejaké vypočujete, to by som chcel vedieť. Predseda, ďakujem pekne teraz pán Albrecht. Okay. Uh, Dank, ich, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som túto tieto štúdie zatiaľ nemohol úplne prečítať, ale niektoré časti z nich som už eh, preskúmal. Teším sa, že prakticky aj to bolo povedané, že samozrejme nechceme eh, vytvárať žiadne ďalšie podvýbory alebo nejaké osobitné výbory alebo podobne, ale že tu v Európskom parlamente vo výbore LIBE prostredníctvom e, eh, našich e, parlamentnej kontroly by mala zostať táto kontrola či dohľad nad týmito agentúrami, ktoré sú európskymi. Ehm, čo mi však chýba, a to mi aj moja otázka na vás, je to, že práve u týchto agentúr, ktoré prakticky majú určité e, výkonné právomoci, alebo chceli by si ich rozšíriť, Nikde to napokon nie je tak, že tak ako sa povedalo prípadne Europol e, zas, pošleme údaje sem, tam a rôzne a tak ďalej, ale e, je to samozrejme vyšetrovacia práca a v tejto oblasti existujú určité veľmi ťažko do zabezpečiť um, um, dodržiavanie ústavných práv. Preto si myslím, že parlament by stále mal kontrolovať eh, všetky možné stránky eh, týchto, pôsobenia týchto agentúr, aj finančné, aj podobne, aj obsahovo prátovné, pretože eh, tieto vnútorné štruktúry o nich by nemali teda e, rozhodovať len komisia alebo kto, ale ja si myslím, že by to malo rozhodovať o tom parlament. Napríklad, keď e, uvedem príklad, že mňa teda prekvapuje, či obdivujem, že Europol robil veľa práce e, v oblasti zločineckých skupín, ale nie tak veľa napríklad v oblasti organizovaného zločinu v oblasti kradnutia automobilových vozidiel. Takže by som sa chcel spýtať, že akým spôsobom vlastne parlament môže vykonávať túto kontrolu alebo kvázi určiť im obsah práce. Pani Kedzakis. Eh, chcem vám zablahoželať k tejto práci všetkým a pokladám ju za veľmi kvalitnú a s širokým záberom a chcem poukázať na jej vysokú zodpovednosť a tie odporúčania sú veľmi cenné a jednoznačne vidíme v celom dokumente sa zdôrazňuje aspekt bezpečnosti, ale aj realizovateľnosť opatrení. A často vidíme v parlamente, že e, tam je tá druhá vec, sa dostáva do zátvoriek, čo nie je šťastné. Ale Chcem povedať, že asi pred rokom s jedným z vašich kolegov som mala veľmi zaujímavý rozhovor a teraz som sa už s napätím očakávala tento materiál, o ktorom ste predniesli svoje príspevky. E, dovolte mi len v krátkosti poukázať na tri otázky alebo problémy. Poprvé, na jednej strane e, tá správa poukazuje na to, že nejaký podvýbor by sa mohol vytvoriť. A ja by som to pokladal za veľmi dobrú cestu k riešeniu, aby sme mohli zjednotiť aspekt kontroly, bezpečnosti a realizovateľnosti. Toto maximálne podporujem túto myšlienku. V rámci toho ale vidím tri problémy. Viete, e, e, v tej správe sa vlastne hovorí v odporúčaniach to, že tento podvýbor by vlastne sa sústreďoval na tri aspekty tých agentúr. Politický, potom management a výdavky a nezaoberali sa operatívnou e, stránkou. Ja v tom vidím určitú logiku, ale keď sa tu hovorí práve že o tých operatívnych veciach, e, že vlastne tie same by ostali mimo, tak potom ťažko bude asi e, prichádzať s nejakými riešeniami, pravda, pre prax. Ja viem, aká tam je logika, ale pokiaľ ide o SITCEN a ďalšie agentúry, že by sa to povedzme nejak rozdelilo, ja viem, že SITCEN spadá pod e, zahraničnú službu, čiže z hľadiska toho byrokratického výbor LIBE sa tým zaoberať nemôže. Môj problém je v tom, že práve to nabúrava vlastne význam toho, prečo by mal vzniknúť podvýbor. Keď vlastne ide tu o otázky vonkajšej bezpečnosti a vnútornej bezpečnosti, ale máme tu také mm, trestné činy, ktoré sú také, že sa prelínajú vnútro aj e, smer na vnútro aj von. Terorizmus, e, napríklad organizovaný zločin. Čiže ja by som to neoddelovala Viete, aj doma v, naš, v, naš, v našej krajine e, zastávam tieto názory. Na jednom výbore hovoríme o sitcene a o iných témach hovoríme na inom výbore, ale práve si myslím, že ten podvýbor by práve mal vďaka tomuto veľmi dobrú pozíciu. Ale chcem ešte povedať, e, že aj aspekt toho, čo nazývame clearance, e, čiže vlastne aspekty previerok zrejme, Hm, treba hľadať nejakú cestu. Ja som za to, aby k tým previerkám, aby tieto boli čo najprísnejšie pre členov toho podvýboru, pretože ináč ten výbor nebude schopný vlastne splniť to, e, čo by mal a na čo vlastne v vašom materiáli poukazujete. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po nemecky. Už e, v tom, čo ste povedali, tomu už nemám čo dodať. Z, z obsahového pohľadu mám len krátku otázku a ja viem, že možno, že to asi nebude ani vaše zodpovednosti, pretože mnoho... Na začiatku sa hovorí, že táto, exist, že táto štúdia e, buď e, nie je k dispozícii, alebo Niektoré údaje teda jednoducho nie sú k dispozícii. Myslím, že to bolo taká len e, z vnútorného, e, z obsahového hľadiska, že by to nám umožnilo prácu, keby táto kniha bola k dispozícii nejakým spôsobom v digitálnej podobe a nie len knižnej. Teraz sa páči pani Kani Keller. And, uh... Ďakujem. Otázku mám. Mám kom, poznámku a potom otázku. Najprv tá tak len komentár či poznámka. Keď sme hovorili teda o tajných dokumentoch a myslím si, že my ako parlament nesmieme zabúdať, že utajené dokumenty eh, nie sú len tak samé o sebe utajené, niekto ich musí označiť aj za takéto a teraz my sme tiež v procese, ktorý rozhodujeme o tom, že čo sa tam ocitne a čo nie. A potom musíme e, zase tiež nimi e, vedieť, ako s nimi naložiť, keď budú označené, že sú teda utajené. No už, e, ak je to tam v správe, tak mi potom povedzte, že kde, si to mám prečítať, existuje nejaká, nejaké osvedčenie alebo nejaký označený postup, alebo akým spôsobom členské štáty um, uplatňujú svoju kontrolu, pokiaľ ide o hraničné kontroly. Existuje tam nejaký systém pre um, štandardný postup alebo tie najlepšie postupy a podobne. Nech, ďakujem teraz pán Brons. Áno, ja nie som celkom jednoducho presvedčený o tom, že tu potrebujeme viacej inštitúcií. Ja si myslím, že oveľa menej potrebujeme ešte aj v oblasti bezpečnostných tak samozrejme, že čo sa týka demokratického e, dohľadu týchto agentúr, to je jasné a myslím si, že v kontexte Európskej únie je Európskym parlamentom to najvhodnejším miestom, ale čo sa týka dohľadu národných spravodajských agentúr a bezpečnostných, tie určite musia spadať pod zodpovednosť alebo dohľad národných e, parlamentov. Boli tu niektoré otázky položené. Moja prvá otázka je, že namiesto e, ja by som skôr robil um, preskúmanie jednotlivých postupov a metód, ktoré využívajú bezpečnostné zložky a nie nejaké konkrétne ciele alebo konkrétne informácie či materiály, ktorý získali. Ja si myslím, že o tých tieto by mali byť určite všetky utajené. Uh, tak či onak si myslím, že tí dôkladne, či tí, tí opad, veľmi, veľmi dôkladne a opatrne zvolení poslanci, ktorí budú mať prístup k tajným dokumentom, sú z niektorých politických skupín samozrejme a potom tým pádom nám vystavuje z toho otázka, ktorú položil dnes aj pán Klajs, že sa teda bude eh, zjaviť zjavi tak, že teda nezaradení nebudú môcť mať prístup k týmto dokumentom, pretože my jednoducho ako keby z našej povahy nezaradených nemáme dostatok dôvery. Nuž, ehm, ale predtým tu povedal niekto, pán, pán kolega, že žiaden z poslancov v Európskom parlamente nie je druhotriedným poslancom. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Ešte pán Bosutil sa hlásil. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel zablahoželať autorom tejto štúdie. Musím povedať, že som si prečítal iba odporúčania, ale už aj tie odporúčania sa mi zdajú veľmi zaujímavé. Len pred dvoma týždňami sme tu hlasovali o novom mandáte pre agentúru Frontex, takže sme trošku pozvonili legislatívu. A už aj predtým kým som videl tie vaše odporúčania, môžem povedať, a to môžem aj povedať veľmi spokojne, že vlastne by sme zahrnuli aj doplňujúce alebo dodatkové záruky, um, demokratické záruky týchto agentúr voči nám, ale myslím si, že tieto odporúčania určite sú, sú dobré a veľmi veľa z toho budeme môcť teda využiť v procese akýchkoľvek um, aktualizácii činnosti všetkých agentúr. Potom ďalšia otázka, e, ktorá sa týka tých klasifikovaných utajených informácií alebo dôverných informácií. Chcem sa spýtať, e, či by ste nám niečo mohli povedať o tom, že teda kde by mala byť tá červená čiara e, parlamentnej kontroly, teda z hľadiska toho, aké informácie by mali byť v dispozícii parlamentu a aké informácie by nemali byť poskytnuté či existujú nejaké pravidlá, alebo či existujú, ktoré sú nejaké zmyselné v, tom, zmysluplné v tejto oblasti. predseda, ďakujem pekne. Teraz dáme priestor našim hostom, doktorovi Bornovi a doktorovi Šajnenovi, ale ja by som len chcel povedať, že štúdia bude poskytnutá členom jednotlivých národlivých parlamentov, respektíve tí, ktorí prídu na naše stretnutie medziparlamentné zhromaždenie, medzi našimi stret, stretnutie s našimi národnými parlamentami, to bude tento štvrtok. Takže to je táto štúdia, kde vlastne nám bola v skratenej verzii predstavená našimi hostiami. Pán doktor Born, chcete reagovať? Ďakujem pekne. Rovnež e, niektorí z nás e, teda zodpovie otázky, aby som e, pán predseda by teda hovorí teraz predseda hovorí bez mikrofónu a vysvetľuje pánovi hostovi, aký je postup kladenia otázok my tu máme vždy problém s časom, takže my vždy e, máme málo času, takže vás prosím, aby ste čo naj... E, robili čas vo vašich sílach, aby ste nám nejaký čas ušetrili. Ja by som teda chcel zúrazniť, že tento, táto štúdia je výsledkom tímovej práce a naši e, kolegové takisto sa chceli pridať, ale ja by som teda dal slovo kolegovi, tuto chcel by si dodať. Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že je tu niekoľko otázok, na ktoré by som mohol reagovať. Otázky boli zaujímavé, ale samozrejme nie je možné obrátiť sa či odpovedať všetky z nich. Ale v zásade som mal pocit, že bola tu podpora vytvoreniu podvýboru v rámci výboru LIBE, čo si myslím, že je teda ten dobrý, tá dobrá cesta vpred, pretože tým by sa zabezpečila vlastne kombinácia efektívnosti a zároveň efektívneho prístupu k utajeným informáciám, tak aby sa mohol vykonávať ten mandát kontroly. A um, potom by som sa vrátil k otázke pána Busutila, kde myslím si, že nie je celkom také ľahké zadefinovať, že kde je tá červená čiara, či tá hrubá čiara za tým, ktoré informácie môžu byť poskytnuté, ktoré nie. Ja si myslím, že lepšie je, keď povieme, že sú určité kategórie informácií, ktoré sa jednoducho predkladajú bez požiadavky, ako napríklad niektoré z tých scenárov a potom je samotné informácie e, samotného orgánu, čo bude potrebovať, aby mohol vykonávať svoju dohľadnú kontrolu. Takže ja si myslím, že z tohto pohľadu žiadna kategória nemôže byť vopred už e, určená, že nebude poskytnutá alebo bude poskytnutá, ale v zásade si myslím, že určite e, niektoré informácie budú musieť byť e, poskytnuté, aby sme získali príslušnú dôveru, aby sme mohli poskytnúť informácie, ktoré sú pre výkon kontroly potrebné. Potom ďalšia otázka je, alebo to je pani Romero López, ktorá sa týka lepšej koordinácie informácií. Toto je mimoriadne zložitá otázka, pretože keď sa napríklad pozrieme na teroristické um, útoky v nedávno v minulosti alebo v minulosti, ľahko sa už potom spájajú jednotlivé bodky, keď tie bodky poznáte. Ale E, e, kým nemáte tie bodky, tak sú to zatiaľ ešte len zrniečka e, piesku na pláži, koľko tam toho je. A až keď začnete mať tie, tie, tie body, tie, na, na tie sa potom, tie potom môž, tých potom môžete vychádzať. A keď máte informácie, ktoré získavajú spravodajské agentúry, získavať teda tie informácie, to nevyžaduje len grupovanie informácií a podobne, ale je určite potrebné aj zabezpečiť spoločnú metodológiu, jednoducho e, rozoznať, kde je len piesok a kde je skutočné zrníčko, ktoré k niečomu povedie. Takže ja si myslím, že toto je dôležité pretože najhoršie, čo sa môže stať, je, že vznikne na nejaký zbytočne veľký šum pre nič. Ďakujem teraz pán Born. Ešte posledný krát máte slovo. Ďakujem pán predseda. Ja mám niekoľko poznámok. Najprv by som ale chcel povedať, že boli naozaj veľmi hodnotné otázky, ktoré môžu byť základom ďalších našich e, z takýchto stretnutí na túto tému. Ale predovšetkým teda by som chcel povedať koment k tomu, čo povedala pani Sophie Intveld hľadiska toho, že bezpečnostné agentúry by nemali nejako byť v tieni agent, e, orgánov AFSE ale mysl- ona má taký pedagogistický pohľad na svet a my tiež e, je, sú v podstate tieto agentúry sú e, akoby e, vo, ryby vo vode a chcú vždy proste fungovať z, alebo prechádzať s čo najväčším odporom, pravda. Ale Samozrejme, že keď Európsky parlament uvažuje o vytvorení alebo zabezpečení väčšej zodpovednosti, tak je veľmi dôležité mať toto na pamäti, že to je povaha týchto agentúr, že majú byť také kvázi neviditeľné. Alebo... Takže takisto si myslím, že je našou úlohou aby sme vám teda uvedli k dispozícii, aké sú teda obmedzenia výkony takejto kontroly alebo dohľadu. Potom sa tu hovorilo o nedostatku spolupráce medzi agentúrami. Eh, ja môžem povedať, že toto je práve eh, s jedným z cieľom takéhoto dozoru či dohľadu alebo kontroly, aby sa zabezpečila skutočne spolupráca medzi agentúrami a s, eh, sú kontrolné orgány, ktoré kontrolujú spravodajské agentúry, kontrolujú, že či e, sú, e, fungujú v súlade so zákonom, či rešpektujú ľudské práva, ale takisto posudzujú aj ich efektívnosť. Takže určite, že to je niečo, e, o čo by ste mali, mať, by ste mali bojovať, teda, ak je to vo vašom záujme. Potom myslím, že tu bola tiež položená otázka medzi s rovnováhou medzi transparentnosťou a zodpovednosťou. To je podľa mňa absolútne platí, ale to je práve aj súčasťou tých našich odporúčaní. Celkovo sme vypracovali 22 odporúčaní. A práve e, otázka je, že až kam sa teda dá ísť v otázkach transparentnosti a zodpovednosti. E, Ehm, môžem vám povedať, že mnohé spravodajské agentúry nie sú až také tajné, alebo mm, ako si možno myslíte, je tam takisto vysoká miera transparentnosti, takže nie je to celkom tak, že nejaká celá doména bezpečnosti a spravodajských služieb je niečo absolútne utajené a uzavreté verejnosti. Práve naopak je tu množstvo transparentnosti. Ďalej tu bola otázka práva prístupu európskych europoslancov. Niektorí poslanci v národných parlamentoch majú prístup k tajným informáciám, pretože to je považované za teda ich mandát, keďže vlastne vykonávajú kontrolu týchto agentúr. No myslím, že týmto by som mohol skončiť a ja by som teda zase opäť rád sa, by, v budúcnosti. Ďakujem pekne doktorovi Bornovi a aj profesorovi Šaninovi za to, že ste nám uviedli túto nesmierne zaujímavú tému a že ste o tom podiskutovali. A ďakujem, že sme sa aj vtesnali do času, ktorý bol k dispozícii. And now we proceed to point number four. Budeme pokračovať bodom číslo 4. Kaliningrad. Zahrnutie Kaliningradu a niektoré polské právne, správne oblasti do oprávnenej pohraničnej oblasti. Prezentáciu návrhu vlastne e, si my vypočujeme a v podstate je to pôvodne materiál komisie a e, vypočujeme si teda aj názor komisie, názor polského predsedníctva, ak tu je prítomný alebo prítomná osoba, a potom náš novomenovaný spravodajca sa k tomu vyjadrí. Takže najprv dáme slovo komisii pani Joana Temler. Prítomná, prosím. Áno, nech sa páči, máte slovo. Yes, this is a very... Áno, toto je veľmi krátky návrh. Moja prezentácia tiež bude krátka. diskusie, ktoré majú uľahčiť kaliningradskej oblasti pohraničný styk, sa už nejaký čas diskutuje. A v rámci súčasného status quo a súčasnej právnej úpravy Kaliningradská oblasť by sa mala rozdeliť na tri časti. Severná časť, tam by bol, do, bola dohoda s Litvou, mali pohraničný styk, ďalšia dohoda s Polskom na malý pohraničný styk a centrálna časť, kde je Kaliningrad, tam by nespadal malý pohraničný styk vôbec, takže rozdelenie Kaliningradskej oblasti na tri časti je v hre. Komisia minulý február publikovala tento svoj návrh, kde signalizovala svoju otvorenosť nájsť konkrétne riešenia pre Kaliningrad. Politické rozhodnutie v komisii sa prijalo veľmi rýchlo, že tento návrh je v poriadku a ako vidíte z textu návrhu, e, technické náležitosti boli dosť jednoduché, čiže na konci júla sa to všetko prijalo. Boli pre komisiu dve podmienky, aby mohla predložiť tento návrh. Poprvé, že je to mimoriadna výnimka iba pre prípad Kaliningradu, a po druhé, že všeobecná podmienka pohraničnej zóny je stanovená v nariadení o miestnom pohraničnom styku a o tom sa nebude vôbec diskutovať. To zostane tak, ako to je zadefinované v tejto právnej norme. Takže keď sa pozrieme na článok 1, tam vidíme, že všeobecná definícia sa vôbec nezmenila, ale navrhuje sa, že treba vypracovať prílohu k tomuto nariadeniu. A v tejto prílohe sa bude hovoriť, že celá Kaliningradská oblasť a niektoré polské administratívne okresy budú spadať pod malý zvláštny pohraničný styk, aby sa to vyrovnalo s takými oblastiami, ktoré už teraz sa môžu tešiť takéto špeci- takémuto špeciálnemu režimu do vzdialenosti 20 až 50 km od hraníc. Práve preto komisia navrhuje, aby poľské pohraničné oblasti tie spadali pod túto výnimku, čiže sa toto nariadenie rozšíri aj na nové územia. Podľa komisie, ak tento návrh by mal mať skutočný účinok, bolo by nevyhnutné naozaj aj na poľskej strane e, ustanoviť takéto vynimočné územie, pretože ak týchto 30, 40, 50 kilometrov od hraníc bude platiť v Polsku, čisto na základe kilometrov. Tam by spadali malé dedinky a mestečka a nebolo by v záujme turist, cestovného ruchu a e, ekonomiky, aby to malo nejaký zmysel, preto by malo zmysel, aby sa to rozšírilo ešte ďalej. Bezpečnostné opatrenia pri otvorených hraniciach zostávajú v platnosti. Polské inštitúcie sa zaviazali, že jasne označia túto rozšírenú pohraničnú oblasť a že naštartujú kampaň, v ktorej budú informovať o týchto zmenách. Toľko odo mňa. Ďakujem pekne za pozornosť. A teraz polské predsedníctvo, pán Žerzinsky. Nech sa páči, možno sa vyjadríte ku Kaliningradskej oblasti. Ďakujem, pán predsedajúci, rád by som všetkých miestností privítal, najmä poslancov Európskeho parlamentu, Musím povedať, že to nie je typická situácia, keď predsedníctvo prichádza na konci svojho obdobia s návrhom na pozitívne účinky pre konkrétnu oblasť, ktoré, ktoré vychádzajú z predmetného nadriadenia. Aby som to povedal veľmi jasno, hovorím tu za poľské predsedníctvo a chcem vám dať na vedomie, že pracovná skupina v rade už dospela k istému bodu a chcem vás informovať aj o tom, čo sa deje na úrovni Koreperu a rady. Najprv budem citovať bod 4 prezentácie, ktorú poľská delegácia, ktorá je súčasťou pracovnej skupiny odprezentovala. A tento bod 4 hovorí transparentnosť voči Európskemu parlamentu. Z hľadiska polskej delegácie a z hľadiska polského predsedníctva je toto zásadný bod, ktorým by sme radi začali. Do veľkej miery je to smer, ktorý sme, ktorým sme sa vydali aj voči členským štátom EÚ. Chceli by sme vám tak na vedomie presne, aké sú odborné dohody v, mož- v budúcnosti, ktoré by mohli aj medzi Polskom a Ruskom sa dostať do bilaterálnych dohôd o pohraničnom styku v tejto oblasti. Sú tu tri veci, ktoré, ktorým by som venoval zvláštnu pozornosť. Ak môžem, som k vám, vám k dispozícii a prostredníctvom sekretariatu LIBE nech sa páči, sú vám k dispozícii všetky podrobnosti, ktoré sme vyprodukovali, všetky dokumenty a podklady. A poľská delegácia hovorí o tom, že táto politika je bezprecedentná. Vypracovala, odviedla veľkú prácu a ešte sme nevideli takýto podobný scenár, ktoré, ktoré, alebo riešenie, ktoré by sa uplatnilo niekde Inde vo svete je to naozaj veľmi, veľmi zvláštna špecifická dohoda. Druhá vec, ktorú spomenula rada, je tiež krátky. Nechceme meniť definíciu. V žiadnom prípade. Bod číslo 3. Všetko, čo sme počas dvoch rokov práce urobili v spolupráci s komisiou, bola vlastne analýza, analýza rizik a štatistika, ktorá vyplýva z tejto analýzy, nevzbudzuje dôvod na obavy. A napokon by som bol veľmi rád, keby sme hovorili o dokumente, ktorý zajtra dostane aj parlament. Tam bude informácia, že budú dve deklarácie prijaté, jedna z týchto deklarácií alebo vyhlásení. Tak teraz sa obraciam na litovských priateľov, že to je bezprecedenčná politika. A druhé vyhlásenie bude vyhlásenie polskej delegácie, kedy sa jasne povie, že všetky nevyhnutné odborné, technické a logistické dohody v budúcnosti sa budú plne riadiť šengenskou e, dohodou. Čiže tu na začiatku sme zmenili názor a ďakujeme komisii, že návrh, ktorý sme, na ktorom sme sa napokon zhodli, sa prijal. Ďakujem, zostávam vám k dispozícii. Ďakujem vám, ďakujem polskému predsedníctvu, hovorí prez, predseda výboru. A teraz dáme spravodajcovi, e, vymenováme slovo. Ďakujem pekne za slovo. Budem hovoriť veľmi stručne. Rád by som poďakoval Rade a predsedníctvu za prezentáciu tejto témy. Myslím, že môžem hovoriť aj v mene nášho výboru, aj v mene politickej skupiny. Chcem poďakovať komisii, pretože skutočne cieľom je zlepšiť voľný pohyb občanov. Myslím si, že náš výbor Libe nebude mať problém vlastne zaradiť Kaliningrad na zoznam takýchto regionov. No, nakoniec ide o teritorium, ktoré je na území EÚ. Je dôležité, aby sme spolupracovali aj s Radou EÚ, aby sme mohli túto prácu zrealizovať. Okrem toho, by som chcel povedať aj to, že ostávam otvorený aj voči pripomienkam kolegov. Pozorne som si vypočul ich doterajšie názory. Ďakujem. No, pôvodne sme mali 20 minút na diskusiu na túto tému, ale vidím, že ešte sa hlási pani Stanoka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Pán predseda, ako tieňová spravodajkyňa, chcem hovoriť za zelených. My podporujeme túto tematiku. Ja osobne som sa stretla so zástupcom, zástupcami z tohto regiónu aj z pobaltských štátov, ktorí vítajú tento smer vývoja vo svojom regióne a preto navrhujem, aby sme to podporili. Ďakujem. A pán Busutil má slovo. Ďakujem, pán predseda. EPP si to musí ešte do hĺbky prediskutovať, ale v zásade z toho, čo sme si dnes vypočuli, by som mohol uzavrieť, že nevidím žiaden dôvod, prečo by z našej strany mali vznikať prekažky. Ešte niekto má nejakú poznámku? Pýta sa predseda výboru. Niekto má nejaký príspevok do diskusie? Nie, žiadne reakcie na výpovede, ktoré sme si vypočuli zo strany spravodajcov a koordinátorov. Ak teda môžeme prejsť nasledujúcemu bodu, vážené polské predsedníctvo, vážená komisia, postupujeme k ďalšiemu bodu. Ide o spoločná rozprava 5 a k 6. Je to spoločný balíček e, k šengenskému aký vyhodnotenie mechanizmu, vyhodnocujúci mechanizmus aplikácie šengenského aký. Máme tu skúseného spravodajcu k šengenskej tematike, pána Karlosa Koeliu. A te, preto si prediskutujeme to, ako šengenské aký sa dá lepšie hodnotiť, monitorovať, ako sa lepšie dajú uplatňovať šengenské pravidla. A máme tu pozmenujúci návrh, máme tu legislatívny návrh vyhodnocovacieho mechanizmu, ktorý predložila komisia, takže si naozaj Najprv vypočujeme názor komisie, potom bude mať slovo pán Kojo, náš spravodajca, a potom, dúfam, budeme mať aj čas na diskusiu s zástupcom komisie, zástupkyňou komisie je Belinda Pajk alebo Molinda Šauer? Mošamer? Áno, ja som Belinda Pajk, kolegyňa tu nie je. Áno, pani Belinda Pajk, nech sa páči. Dovolte mi povedať mi, ako veľmi rada som znova prítomná. V tomto výbore som riaditeľkou na DG Home pre migráciu a hranice. A ide tu o balíček návrhov, ktoré sme dali do vedna v septembri. Chcem zasadiť veci do kontextu. Náš balíček zahrňa komunikáciu a revidovaný návrh na vyhodnocovací mechanizmus. A je tu takisto aj pozmeňujúci návrh Schengenskému hraničnému kódexu. Rozoslala som niekoľko e, podkladových návrhov, ktoré dobre vysvetľujú, čo navrhujeme, takže teraz e, naozaj len vložím veci do kontextu. Parlament iste chápe, že európsky občania e, sa chcú využívať právo bezpečného voľného pohybu osôb v rámci európskych hraníc a práve preto musíme mať bezpečné hranice, aby sa ľudia mohli naozaj voľne pohybovať vnútri v EÚ. A do tohoto sa vyvinulo Schengen za štvrťstoročie svojej existencie. Mechanizmy, ktoré riadia Schengen, e, boli podrobené kontrole, aby sa zistilo, či sú dostatočne efektívne a či sa dajú vylepšiť. Toto sa práve snažíme vyriešiť. E, tlač veľmi veľa písala o našich návrhoch a nevychádzame zo všetkých všetkých týchto analýz, ale myslíme si, že balíček, ktorý predkladáme, je konzistentný s tým, čo sme oznámili v našom oznámení 4. mája o migrácii. A takisto v júni boli závery rady, ktoré sú znia s našimi názormi. A potom ešte uznesenie parlamentu z júla. Toto boli tri hlavné prvky, z ktorých vychádza náš balíček. Prvým komponentom je hodnotiaci mechanizmus, druhým je pohraničný kódex a možnosti, veľmi ohraničené možnosti na opätovné zavedenie vnútorné pohraničné kontroly, ktoré by boli iba dočasné. A tretím prvkom, ktorý je určite zaujímavý pre parlament ako celok, je politické usmernenie riadenia Schengenu. Začnem hodnotiacim mechanizmom. Ako viete, už v oktobri sme navrhli, ako transformovať hodnotiaci mechanizmus do praktickejšieho nástroja, preven- nástroja prevencie, ktoré by vyvíjal istý tlak na štáty, aby dodržiavali šengenské pravidlá. Tento návrh, ktorý sme prijali v novembri minulého roka, sa už raz diskutoval vo vašom výbore. Chcela by som zdôrazniť, že to nie je pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu. Nie, my prechádzame veľmi rozsiahlým procesom spolurozhodovania. A ešte tu bude niekoľko čítaní radov aj parlamentom. Teraz sa blížime ku koncu tohto pozmeňujúceho návrhu a predložíme ho. Článok 77 je právnou základňou, právnou bázou. V júli sa na, na stretnutí s parlamentom zdôraznilo pri stretnutí s predsedníctvom aj v júli sa to vo vašom uznesení zdôraznilo, ale my vás uh, uistujeme, že 77. je naozaj vhodný právny základ. Niektoré členské štáty majú iný návrh, ale my trváme na tom, aby právnym základom bol článok 77 a dúfame, že nás Európsky parlament v tomto podporí. Prvky, ktoré sú nové v tomto hodnotiacom mechanizme, sú články 13 a 14. Parlament bude čítať tieto návrhy a preto by som chcela zdôrazniť to nové, čo je v príslušných článkoch. Hrubým písmom je to zdôraznené, takže máte to v podkladoch. Všetko, čo je vytlačené hrubým, je nové. Čo by sme chceli dosiahnuť? Chceli by sme zintenzívniť eh, hodnotenie a keď členské štáty budú mať ťažkosti pri riadení vonkajších hraníc, tak by jednoducho sa nevydali iba odporúčania, ale by bolo naozajstné vyhodnotenie, ktoré by bolo povinne e, nasledované dodatočnými opatreniami. Takéto povinnosti vychádzajúce zo Schengenu e, zahrňajú napríklad agentúru Frontex, ktorá, ktorá nadalej bude poskytovať asistenciu a pomoc ale ak všetky tieto podporné prostriedky stále nevyriešia situáciu efektívne, tak potom Únia môže rozhodnúť, že sa v tomto prípade dočasne zavedú na vnútorných hraniciach členských štátov pohraničné kontroly v obmedzenom rozsahu a v obmedzenom časovom období. Keď toto navrhujeme a keď zároveň navrhujeme zmeniť hodnotiace mechanizmy Schengenu a keď hovoríme, že treba znovu zaviesť pohraničné kontroly, týmto všetkým upravujeme Schengenský kódex, hraničný kódex, aj spôsob, akým sa príjmajú rozhodnutia pretože dočasná výnimka znovu zavedenia pohraničných kontrol volá po takomto riešení. Už teraz existujú možnosti pre jednotlivé členské štáty zaviesť takéto vnútorné kontroly na obmedzený čas. To sa š... už teraz hovorí v článkoch 22, 23, 24 a 25 Schengenského kódexu. Takéto opatrenia však nevychádzajú z nejakého pevného základu. Jediný dôvod, pre, ktoré, pre ktorý sa naozaj môžu zaviesť vnútorné kontroly, je vážna hrozba vnútornej bezpečnosti EÚ a takéto vyhodnotenie sa môže urobiť buď na národnej úrovni alebo na celoeurópskej úrovni. Neuľahčujeme teda žiadnemu štátu, aby znovu zaviedol pohraničné kontroly. Práve naopak, jasne hovoríme, že musíme najprv stanoviť veľkú hrozbu verejnej bezpečnosti, aby sa dal, dali tieto dočasné pohraničné kontroly znova zaviesť. A treba určiť, že iba, iba v situácii, kedy to je ne, nevyhnutné sa postaviť takejto sérii hrozieb, sa tieto pohraničné kontroly zavedú. Toto by som si považovala za potrebné zdôrazniť. Myslíme si, že to je správna, správna vec ako postupovať. Schengen je zrelý mechanizmus a rozhodnutia treba začať prijímať na európskej úrovni. Ak by sa čo len na krátky čas rozhodla niektorá z krajín EÚ zaviesť takéto kontroly, badáme čoraz väčší dopad na mnohých ďalších e, členov ďalších európskych krajín a preto treba túto vec riešiť koherentným a konzistentným spôsobom. Členské štáty sa však nemusia vzdávať možnosti unilaterálnej aktivity pokiaľ budú v situácii napríklad teroristického útaku alebo mimoriadnej situácii, napríklad v júli, vo Švedsku sme veľmi, na veľmi kratučko zaviedli pohraničné kontroly, keď sa v Norsku udial známy masaker a Norsko takisto zaviedlo na, krátku, na krátky čas pohraničné kontroly. V prípade urgentnej situácie, ktorá volá po rýchlych krokoch, sa môžu členské štáty do 5 dní rozhodnúť e, zaviesť takéto výnimky a po 5 dní sa musí udieť rozhodnutie na celoeurópskej úrovni, ktoré rozšíri, predlží toto opatrenie. Na politickej úrovni potrebujeme politické usmernenia k fungovaniu Schengenu a takéto, takéto usmernenie sme už predoslali v našom oznámení. Parlament by mal organizovať pravidelné rozpravy, povedzme každých 6 mesiacov, o tom, ako funguje Schengen. Mohli by sme to nazvať akýmsi, akousi kontrolou zdravotného stavu Schengenu. Základov takýchto rozpráv by mal byť, mal byť pohľad dozadu na to, ako za ostatných 6 mesiacov Schengen fungoval a s týmto by sme sa mali vysporiadať. Myslím si, že parlament, komisia a rada by týmto spôsobom mohli robiť istú inventúru fungovania Schengenu, aby sa mohli anticipovať problémy, aby sa nereagovalo len individuálne na individuálne problémy, ale aby sme mali dlhodobý, koherentný pohľad na vec a na fungovanie Schengenu. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Pajk. A teraz má slovo pán Koelio, na spravodajca, a potom bude mať slovo polské predsedníctvo a potom bude nasledovať diskusia. Teraz pán Koežo, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Všetci sa si zhodneme na tom, že súčasný systém hodnotenia v rámci Schengenu nie je dostatočný. A asi sa zhodneme aj na tom, že urgentne potrebné zadefinovať efektívnejší systém. Chceme, aby bol transparentný, efektívny, konzistentný, pokiaľ ide uplatňovanie šengenských aký. A toto sú ciele Európskeho parlamentu. Už aj od tej chvíle, kedy komisia prišla v roku 2009 s tým prvým návrhom. Cieľ bol vlastne prijatý aj na Rade pre vnútro a spravodlivosť. Takže je potrebné uskutočňovať aj monitorovanie toho, ako vlastne tieto šengelské pravidlá sú uplatňované zo strany členských štátov, aby sa vlastne zachytili medzery a nedostatky, ktoré existujú. Európska komisia tiež súhlasí s týmito cieľmi a ja som vďačný Európskej komisii za to, že načúvala hlasu Európskeho parlamentu. E, súhlasil som aj s tým, že keď komisia vlastne stiahla návrh z roku 2009 a v novembri 2010 prišla s novým návrhom, pričom vlastne uznala právo Európskeho parlamentu zapájať sa v rámci spolurozhodovania a vlastne s tým, že parlament prišiel s tými novými podnetmi. Veľká väčšina návrhov v mojej správe práve na toto poukazuje a snažíme sa naplniť obsahom tento nový balík, ktorý sa predkladá. Ako už bolo vysvetlené, ten prvý návrh má za cieľ zmeniť spôsob vyhodnocovania a monitorovania teda ako je ten systém nastavený, v tom zmysle, že tie väčšie zmeny by teraz, teda tie, ktoré nastoluje komisia, alebo predkladá komisia, tie sú vlastne v súlade s tým, čo požadoval aj parlament. Inými slovami, vytvára sa tu ďalší podporný mechanizmus pre členské štáty, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. A potom vlastne jednoznačne Frontex za takéto situácie musí zohrať vedúcu úlohu. A potom, ako posledné východisko, dočasne, je potom možné znovu zaviesť aj hraničné kontroly. Druhá reakcia na našu požiadavku zo strany komisie, aby nám poskytla právny základ na tento mechanizmus aby sa takéto kontroly mohli opätovne zaviesť. V svojej správe som už povedal, že sme potrebovali samostatnú právnu základňu pre toto, pretože sa tým vlastne mení šengenský e, kódex. Zdá sa, že teraz predkladané návrhy nám poskytujú takúto možnosť, že sa naozaj bude dať kvalitne postupovať, že teda Európska únia bude mať skutočný hodnotiaci mechanizmus šengenského aký. Takže myslím aj vďaka postoju parlamentu aj rady sa nám podarí pokročiť vpred. Ďakujem. Takže teraz, dámy a páni, máme priestor pre polské predsedníctvo, ak si želá predstaviteľ polského predsedníctva sa vyjadriť. A potom tu máme eh, zoznam prihlásených do diskusie. Ak si polský predstaviteľ neželá vyjadriť sa, tak dávam hneď slovo účastníkom diskusie. Prihlásili sa dosť mnohí, takže dopredu hovorím, prosím, maximálne 3 minúty na jednu osobu. Pán Buzutil začne. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Rád by som uvítal tieto návrhy a ďakujem predovšetkým za prezentáciu komisie. Samozrejme, Ďakujem aj pánovi spravodajcovi Koeľovi. Ja mám pozitívny náhľad na tieto návrhy, pretože máme tu v EÚ slobodu pohybu. Je to právo. A pre nejakú konkrétnu jednu krajinu na základe jednostranného rozhodnutia by nemala existovať možnosť e, vlastne vziať občanom EÚ toto základné právo. Čiže je to otázka zásadná a veľmi rád tento návrh podporím. Moja otázka ale sa týka praktickej implikácie a aplikácie. E, konkrétne, ako zabezpečiť, aby rozhodnutie, ktoré sa príjme na európskej úrovni, namiesto toho, že by sa prijalo na úrovni jedného šla, členského štátu, že sa zaveduje opätovne takáto kontrola, a ako zabezpečia, aby to bolo dostatočne transparentné a odôvodnené. Ak sa mám ešte konkrétnejšie vyjadriť, e, vieme, o akých prípadoch e, sa tu jednalo. Vieme, že francúzske orgány zaviedli, alebo mali záujem teda zaviesť tieto e, kontroly voči Taliansku. Dôvody poznáme. Čiže keď tu nastáva takýto nový scenár vo vzťahu k novej legislatíve, už potom nebudú môcť francúzske orgány takto konať len z vlastného rozhodnutia. To je fajn, ale aké zábezpeky tam budú na celoeurópskej úrovni, teda na úrovni EÚ, aby sa mohlo konať na úrovni EÚ, aby to bolo dostatočne transparentné a odôvodnené, aby sa poskytla aspoň útecha tomu členskému štátu, že e, tá hrozba e, bezpečnosti e, je aj predmetom záujmu ostatných členských štátov. A aby vlastne sa uplatňovali teda objektívne dôvody a nie subjektívne. Čiže poprosil by som komisiu o vyjadrenie. Ďakujem. Slovo má pán Enciu. Ďakujem za slovo. Myslím, že tento nový legislatívny balík, ktorý predkladá komisia, prináša zlepšenie šengenského systému. Žiaľ, myslím si, že nie celkom sa týmto reformuje riadenie a správa toho európskeho priestoru, kde majú občania právo voľného pohybu. Tento nový návrh komisie prevzal niektoré prvky z predchádzajúceho návrhu, ktorý predkladal výbor Libe. Najdôležitejší tam bol práve ten fakt, že sa zavádza mechanizmus sankcií a aj pomoci členského štátu, členskému štátu ktorý nedokázal náležitým spôsobom uplatňovať šengenské aky. Tu sa vlastne zohľadní potom, že členské štáty a aj Európska komisia a Frontex musia konať prv, než uplatnia nejaké sankcie. Čiže tento systém, aj systém sankcií vlastne môže byť cestou k veľkej efektívnosti e, a hľadania patričných právnych kritérií. Dôležité, aby sa riešili situácie, kde niektorý z členských štátov musí riešiť alebo je konfrontovaný s problémami. S problémami a s problematickými situáciami. E Samozrejme, že členský štát nemôžeme vylúčiť e, z šengenského priestoru, čiže musíme hľadať práve také riešenia, ktoré sú v duchu európskej solidarity. Ďalšia vec je tá, že polutovania hodné, že Európska komisia nepodporila myšlienku Európskeho parlamentu e, ohľadne prijatia jednotného systému pre členské štáty Schengenu a keď tu máme vlastne dva systémy e, evaluácie, tak tu je ako systém s dvoma e, možnými normami, ktoré sa uplatňujú. Čiže ťažko o tom hovoriť o rovnakom zaobchádzaní všet... E, voči všetkým občanom. Pokiaľ ide o ten ochranný mechanizmus alebo to zabezpečenie, zábezpeka, tam vlastne vychádzame z predpokladu, o ktorom sa nedá rokovať, tam nedá sa spochybniť, v tom zmysle, že úplná sloboda pohybu hm, to má byť pravidlo. A vlastne keď sa uchýli niektorý štát k tomu, že zavedie opätovne kontrolu na vnútorných hraniciach, to má byť naozaj len po výnimočných prípadoch. Návrh komisie zahrňa niektoré pozitívne aspekty, ale aj niektoré také, z ktorých máme určité obavy. Pokiaľ ide o to pozitívne, je to to, že nový mechanizmus vyžaduje, aby každý mechanizmus, ktorý sa týka opätovného zavedenia hraničných kontrol, aby sa takéto rozhodnutie dialo na európskej úrovni. A to je pozitívne, pozitívny vývoj, ak to môžem tak nazvať, v porovnaní s predchádzajúcou situáciou kde niektoré členské štáty opätovne jednostranne zaviedli e, hraničnú kontrolu. Vieme prípady z Francúzska a Dánska. Ale na jednej strane sa to môže pokladať aj za určitú obavu. V tom zmysle, že návrh komisie hovorí o tom, že sa tu uplatní komitológia ako postup a s tým vlastne sa vylúči parlament z debaty. A vlastne parlament by sa vylúčil aj z rozhodovania tom. Poznáme, že vlastne pokiaľ ide o komitológiu, tam má parlament obmedzenejšiu možnosť. Okrem toho máme obavu aj z toho, alebo znepokojuje nás aj to, že aspekty ohrozenia bezpečnosti súvisia aj s migračnými tokmi. Myslím, že to nie je dostatočný dôvod pre opätovné zavadzanie kontrol na vnútorných hraniciach. Práve naopak si myslíme, že to je aspekt solidarity v rámci Európy a zvládania migrácie. Treba zlepšiť kontrolu na vonkajších hraniciach. Pani Weber, ďakujem za slovo, pán predseda. Toto je téma, ktorá je plná emócií keď sa o tom hovorí v parlamente a nemusí s tým prichádzať nevyhnutne komisia. Niekedy to spôsobia jedno, jedno, jednoznačné kroky jednotlivých krajín v tomto smere. Hovoríme o tom ale tu v parlamente, pokiaľ ide o vyhodnocovanie, tak hodnotiaci mechanizmus a sme radi, že komisia naozaj zohľadnila mnohé naše odporúčania a pripomienky spravodajcov, ale okrem toho je tu aspekt mechanizmu, ktorý chce komisia zaviesť pre tieto výnimočné prípady hraničných kontrol, e, čo by teda mohlo v budúcnosti fungovať. Vidím, že komisia chce v tom mať naozaj veľmi jasne, pokiaľ ide o ohrozenie e, verejnej bezpečnosti, teda národnej bezpečnosti a verejného poriadku. E, nadviažem aj na to, čo povedal kolega Busutil. Objektívne kritéria subjektívne. Určite tam bude aj určitý priestor pre subjektivitu, ale toto je všeobecná legislatíva. A možno z tohoto hľadiska je a zda lepšie, ak bude niekto neutrálny, napríklad komisia, a komisia rozhodne, než členské štáty, ktoré tiež majú svoje vlastné emócie a citlivo reagujú na niektoré veci. Treba vezme si príklad Talianska a Francúzska aký tam, aké tam bolo ohrozenie národnej bezpečnosti e, voči Dánsku napríklad, keď Dánsko chcelo zaviesť tieto opatrenia. E, vieme, že to, čo navrhuje komisia, je určite veľký krok vpred a dúfam, že v parlamente nájdeme tie najlepšie možnosti alebo najlepšiu cestu k tomu, aby sme čo najpresnejšie sformulovali text tak, aby sme zaistili zábezpeku e, ako určitý ochranný mechanizmus pri plnení ustanovení šengenského aky. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Slovo majú tieňoví predstavitelia. Nech sa páči, pán Lutrár. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Podobne ako moji kolegovia, ja tiež vítam tento balíček a myslím si, že je to určite teda postavené na práci parlamentu, osobitne nášho spravodajcu pána Kojeda tohto roku. Takže ja si myslím, že je to balíček, ktorý je transparentnejší, efektívnejší, prísnejší, lepšie je tam e, hodnotenie rizik, monitorovanie a sú tam, je tam aj vlastne akčný plán, ktorý zahrňuje aj Frontex, takže je to celkom dobrá zmes ako taká, čo je v podstate práve to potvrdzuje, o čo vlastne pánovi Koľovi, Koľovi šlo. Takže je to dobrá vec. Ja som mm, povedala te, ešte predtým, že silne podporujem um, približovanie sa oboch týchto vyhodnocovacích systémov, aby nemali nejaké rôzne kritériá ehm, pri, rôzny, pri jednotlivých krajinách, ktoré sú kandidátmi vstupu do šengenského priestoru. A myslím si, že by sa mali tieto otázky predovšetkým zahrnať korupciu, organizovaný zločin, pretože to zatiaľ, pretože to je dôležité pre šengenské členské štáty, tie, ktoré tam sú. Takže myslím, že tam by sa mohlo trochu popracovať. Potom ďalšia vec, ktorej ja som sa teda venujem, dá sa povedať, e, z takej zaujímavejšej perspektívy, bolo umožniť Británii a Irsku, aby mohli byť vyhodnotené Myslím, že to je dôležité nielen z pohľadu toho, aby sa, ako sa majú zúčastniť toho, aby, aby, sa, aby sa Británia a Írsko takisto mm, zúčastnili tejto kontroly, ale jednoducho, aby aj oni plnili svoje úlohy v rámci tých, tých aspektov. Myslím, že jednoducho mám konkrétne na mysli šengenský informačný systém, policajná spolupráca, ochrana údajov a tak ďalej. Ja som zatiaľ nemala šancu, respektíve nešla som si teda overiť eh, veci, ktoré súviseli s agentúrou pre eh, IT informácie ale myslím si, že mohli by inštitúcie pripraviť určitý, určitú právnu formulu. A myslím si, že parlament, eh, keď zoberieme ako právny základ článok 77, a komisia hovorí, že máme tu spolurozhodovanie, s tým ja absolútne súhlasím. nemôžeme podporiť, že tu bude právny základ článok 70, ale článok 77 hovorí o spolurozhodovaní, 70 umožňuje účasť Británie a Írska. Takže ja mám pocit, že sa určite nájde nejaké riešenie Myslím si, že aj pán Koelo chcel určité pragmatické riešenie, aby sa teda našlo. A myslím si, že to nie je len taká perspektíva naša moja britská z druhej strany kanálu, ale myslím si, že to je právo aj šengenských eh, krajín. A potom posledná vec, vítam teda to malé od, odvolanie um, na šengenskú oznámenie, že teda je to Pracuje sa tu teda na implementácii šengenských e, pravidiel, ako napríklad vydávanie cestovných dokladov a podobne, pretože napríklad problémy mali minulý rok nie len Francúzi, čo robili na hraniciach, ale aj Taliani napríklad tiež e, kontrolujú a tiež e, vlastne vydávali tie povolenia k pobytu, ktoré mali platnosť na celú EÚ a podobne. Pani Ždanoka, naša tieňová spravodajkynia. Ďakujem pekne, pán predseda. Tak ja sa teda pokúsim e, stručne vyjadriť. My takisto teda vítame tento nový mechanizmus. My taktiež e, trváme aj na tom, že to, kde sa vyžaduje okamžitá aktivita alebo konanie členských štátov, že to teda musí byť v osobitných prípadoch len a tiež e, len na obdobie 5 dní Tiež nesúhlasíme s tým, že by sa toto malo predlžovať, toto, toto, tento päťročné obdobie. Ehm, myslím, že socialistická skupina teda odmieta tu prepojenie medzi migrantami a záťažou pre vnútornú bezpečnosť, tak ako sa to tu zadefinuje, pretože tak ako je tu v definícia v legislatíve, eh, je jednoducho ťažko eh, sa tieto definície, tak ako to tam je zadefinované, sa nemôže eh, akceptovať, pretože nesmie takáto definícia obsahovať aj odvolávku na migračné toky. Takisto hovoríme o určitých postupoch a postupy tiež nemôžu byť dôvodom um, nedodržiavania teda postupov na hranici. Myslím si, parlament musí teda byť eh, zapojení do, do, v každom prípade musí byť parlament do, zapojený do kontroly, alebo teda vykonávať kontrolu a um, keď takisto musí vykonávať teda svoju ehm, vyšetrovaciu či kontrolnú činnosť. A komisia teda musí pripraviť vlastne takéto postupy pre parlament dispozícii. Ďakujem pekne teraz pani Keller. Ja samozrejme súhlasím so všetkým, čo teraz povedala predrečnička. Chcem len zdôrazniť, že aj keď súhlasíme s postupom komisie, že to má byť na teda tej komunálnej úrovni, kom, ale nesmieme teraz tu vyjadriť, že migrácia je hrozba e, v bezpečnosti Prečo sa tu zdôrazňuje tak veľmi migrácia? Nemyslíme, že migranti sú predsa e, hrozbou pre vnútornú bezpečnosť alebo bezpečnostnú politiku v žiadnom prípade. Čo sa týka účasti parlamentu, my, mali sme tu stanovisko komisie, ale čo sa týka prijímania rozhodnutí o tom, že ktorá krajina by mohla uplatniť svoje alebo zrušiť svoje hraničné kontroly, ktorá nie. Myslím, že keď sa pozriete na jednotlivé členské štáty, tak parlament vždy dostane informácie, by mal dostať informácie o tom, že prečo chcú niektoré hraničné prechody uzavrieť. Eh, aj potrebujeme zabezpečiť tomu vysvetlenie potom ďalšia vec, ktorá tu ešte by mala byť vysvetlená, je, že čo sa stane, keď členský štát e, nedodržiava e, rozhodnutie, ktoré je prijaté na úrovni európskej úrovni. Ďakujem teraz pán Trienta Filidis. Pán predseda, ako mm, som tieňový spravodajca, ale Chcel by som teda privítať eh, stanovisko komisie, mhm, pretože je, bol tu teda zavedený európsky mechanizmus a tam členské štáty prakticky nemôžu unilaterálne eh, zavádzať eh, kontroly na hra, hraničných priechodoch. Však v mojej politickej skupine sa zdôrazňuje, že si myslíme, že komisia E, nedoznačne zadefinovala otázku teda toho nariadenia, respektíve tu jednotlivé definície v tomto nariadení, čo sa týka teda e, kontroly a čo sa týka verejného poriadku a národnej bezpečnosti, tam je to ako si prepojené a tejto skupine takisto sa hovorilo aj o, o situáciách, ktoré nie sú napríklad celkom dobre pokryté v legislatíve. Napríklad, keď príde nejaký občan do tretej krajiny, tak problém s tou súčasnou legislatívou je, že um, nie sú vymenované konkrétne podmienky alebo konkrétna situácia. Takže keďže práve to je tak veľmi nepresne zadefinované, tam môžu vznikať práve nebezpečnosti, nebezpečenstvo, respektíve môžu môže byť šengenský systém práve zneužitý. Potom sú tu určité e, otázky, ktoré súvisia s tým, že akú úlohou by napríklad mal byť Frontex, e, pretože v niektorých štát e, Niektoré členské štáty majú určité deficity z hľadiska kontroly svojich hraníc. No a potom, čo, vlastne, čo by mohol robiť potom Frontex a aké má teda právomoci zasahovať na území nejakého členského štátu. Teraz pán Bronc, ďakujem pekne. Zástupca komisie povedal, že v prípade, že členský štát, ne, štát nebude plniť svoje povinnosti na externej hranici EÚ, že bude mať potom komisia mať e, právo zaviesť svoj vlastný mechanizmus kontroly hranice bez e, súhlasu toho daného členského štátu. Komisia však nepovedala, že o aké právomoci sa jedná. E, či akým spôsobom by chcela zabezpečiť efektívnosť týchto hraníc. Tak má EÚ takú, takú právomoc, že teda bude nadradená jeho rozhodnutie rozhodnutiu členského štátu? a neverím, že táto kontra, takáto kontrola by mohla byť lepšia, skôr si myslím, že horšia. Takisto komisia hovorí, že bo členské štáty e, môžu zrušiť svoje hraničné e, prechody len e, v výnimočnom prípade a aj tak je to treba prijať rozhodnutie Európskej únie. Než absolútna právomoc nad hranicami je už absolútna snaha komisie zničiť tu úplne všetko. Tu sa hovorí, že je tu limit 5 dní, ale keď nebude riešiť situáciu 6 týždňov, respektíve 5 dní môže byť hranica otvorená a 6 týždňov komisia má na vyjadrenie. Ja neviem, čo sa za tých 6 týždňov deje. Ja som úplne rád, že Británia je mimo šengenského priestoru. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. ešte pani Mathieu. Merci, Monsieur le Président. Bien, moi, j'accueille favorablement une grande partie. Ďakujem. Ja som ja zase podporujem väčšinu z návrhov komisie šongenské, aký je niečo, čo musíme zachovať, eh, pretože občania sú s tým veľmi spokojní. A taktiež by som súhlasila alebo súhlasím s tými na rade, ktorí hovoria o opätovnom zavedení hraničných e, kontrol vo vynimočných situáciách je niečo, s čím ja absolútne až tak veľmi nie som tomu naklonená. A tiež si nemyslím, že či rada alebo komisia a parlament e, sa na toto spýtal pretože komisia mierne e, prekročila svoju, svoju mandát tejto iniciatíve. Takže otázka tu je um, zavádzanie dočasných e, hraničných kontrol pri nejaké mimoriadnej situácie na maximálne 5 dní. A čo sa potom stane po tých 5 dňoch? Ako dlho potrvá tom, ten postup komitológie? Pretože mám, obávam sa, že stanovisko potom bude poskytnuté až za dlhšie obdobie, tak ako by to fungovalo v nejakých skutočne naliehavých situáciách? A tiež by som napríklad chcela vedieť, že za 5 rokov koľko vlastne prípadov takýchto nastane v priebehu 5 rokov. Teraz má slovo pani Boskurt. Ďakujem pekne, pán predseda. Už, už veľa bolo povedané na e, túto tému a ja by som sa chcela dotknúť len niektorých takých konkrétnych otázok e, smerom ku komisii. V rámci návrhu, a toto je už e, druhý návrh, pozmenenia nariadenia, tak čo sa týka toho, ktoré bol nariadenie z roku 2006, ja to teda odtedy sledujem a hovoríme tu o určitých aj takých odborno-technických zmenách. Je tam teda veľa zmien, tak sa pýtam, že či tento návrh bude potom presadzovaný aj komisiou. A ak nejaký štát nebude schopný skontrolovať svoje hranice, tak um, akým spôsobom vidíte, že by sa toto mohlo udiať? Respektíve, čo sa stane, keď členský štát nie je schopný um, skontrolovať si hranice? Predseda, ďakujem pekne. Pani Gonc. Gonc. Uh, I also think that this last resort uh... Ja si tiež myslím, že teda ako posledná na možnosť je táto formulácia, že je unilaterálneho riešenia, e, je pomerne riskantná vec, to sme už videli aj v praxi, pretože deje sa to často. Ale ja by som sa chcela spýtať k tej otázke dvojakého metra, pretože parlament pomerne jasne hovoril, že takéto dvojaký meter je neakceptovateľný, že musíme mať jednoducho jasné kritéria, aj keď hovoríme o v prípade členský, nových členských štátov alebo kandidátskych štátov ako Bulharsko, Rumunsko, ktorých by mali vstúpiť do šengenského priestoru. Ja si myslím, že tento hodnotiacom mechanizme nesmieme uplatňovať žiaden dvojaký meter. Všetky kritéria musia byť transparentné a rovnaké. Ďakujem. Pani Wikström. Ďakujem, pán predseda. Ako povedala pani kolegyňa Weber, už zdôraznila, my vítame stanovisko nášho správodajcu aj stanovisko komisie, ale nesmieme zabúdať, že priestor bez hraníc je jedným z najväčších výsledkov či výdobytkov Európskej e, únie. A možno, že je to jedným z najdôležitejších a najkrajších symbolov jednoty a spolupráce medzi členskými štátmi. E, v návrhu pozmenené naredenie o Schengene komisia navrhla možnosť e, čiastočného zavedenia alebo dočasného zavedenia e, hraničných kontrol. Nemôže to byť tak, že by sa to malo uplatňovať len v mimoriadných e, situáciách ako posledný na možnosť. Podľa mňa je dôležité, aby komisia skôr rozhodovala a nie členský štát o, o takomto zavedení Ehm, hraníc, takisto aby rozhodovala aj o tom, že či môže niečo aj také predložiť, aby to neponechala na členské štáty, pretože teraz sme svedkami v Európe, z, že tu prevláda nedostatok dôvery a to ide z jednej krajiny do druhej a preto si myslím, že je extrémne dôležité, aby sa to ponechalo na komisiu, ktorá by snáď mohla byť neutrálna v tejto otázke. Potom, čo sa týka toho vyhodnotiaceho mechanizmu na vyhodnocovanie šengenského, aký podporujem pána pravodajcu Koela v jeho ambícii, pretože najdôležitejšie, ako som podala, je dôvera tak medzi členskými štátmi, ale aj medzi členskými štátmi a komisiou. A nesmieme na toto zabúdať nesmieme teda nejakým spôsobom vonkoncom ohrozovať princíp voľného pohybu. Aj čo sa týka hľadiska hodnotiaceho systému, myslím si, že komisia by mala hrať práve tú kľúčovú úlohu pri vyhodnocovaní e, jednotlivých členských štátov, tak aby sa nehodnotili len členské štáty, pretože keby to nerobi, nebolo na rovnakej úrovni, by to mohlo ohrozovať solidaritu. Takisto je potrebné zabezpečiť lepšie využitie zdrojov, čo by teda komisia mohla a takisto je potrebné dať e, alebo povolať Frontex do tejto činnosti, ale nesmú sa uplatňovať dvojaké metre. Musia sa uplatňovať rovnaké kritéria pre existujúcich členov, ako aj pre kandidátske krajiny. Ale nesmieme zabúdať, že stále musíme hovoriť o Schengene ako o symbole Európskej únie, ako o jednom z najlepších, čo tu máme. A, a odtiaľ by sme mali ako všetko ostatné zvažovať. Ďakujem pekne. Nedelčeva. Ďakujem. Teraz má slovo pani Nedelčeva. Ďakujem, pán predseda. Som za návrh komisie, len by som chcela povedať, že ak má akýkoľvek mechanizmus byť efektívny, musí mať jasné ciele a takisto parametre, ktoré fungujú eh, v jeho okolí smerom nahor nadol. Musíme posilniť dôveru medzi členskými štátmi EÚ a občanmi čo sa týka ich bezpečnosti v rámci hraníc EÚ a takisto, čo sa týka Európskej inštitúcie, musíme posilniť transparentnosť. Sú tu zásadné záležitosti, ktoré sú prierezovými a veľmi nám záleží na tom, aby možno poprvýkrát v skutočnosti sme naozaj uplatnili konkrétne opatrenia a sankcie podľa mňa by bolo veľmi dobré aplikovať tie isté kritéria na všetkých a nemeniť pravidlá uprostred hry, tak povediac. Takže transparentnosť je základná a to umožní rovnaké zaobchádzanie so všetkými členskými štátmi a takisto nastolí a posilní dôveru. Teraz k znovu zavedeniu pohraničných kontrol. Ako zadefinujeme skutočné ohrozenie alebo nejaký nedostatok v bezpečnostnej oblasti, aké parametre komisia nastaví, v akých situáciách sa to bude považovať za vhodné, aby sa znovu zaviedli pohraničné kontroly. Myslím si, že by sme mali obmedziť instrumentalizáciu tohto opatrenia a opätovné zavedenie hraničných kontrol by sa nemalo politizovať, pretože často sú politické hry za zavedením tohto opatrenia, takže nemali by sme obmedzovať suverenitu členských štátov EÚ a zároveň by sme nemali obmedzovať voľný pohyb osôb. Myslím si, že politika, ktorá ovplyvňuje veci v úrovniach na, nahor, smerom nahor, by mala reagovať na potreby občanov. Ďalším rečníkom je pán Kročeta. Myslím, že pokiaľ je o voľný pohyb osôb, je to veľmi dôležitý, dôležitý princíp. Takže bojujeme proti trestnej činnosti, Hovorí sa tu aj o migračných tokoch, aj o výnimočných situáciách. Čiže toto sú tie argumenty, s ktorými máme dočinenia. Myslím, že je to krok späť. Pokiaľ ide o pokroky EÚ. Keď e, vlastne sa zamyslíme, že takýto vývoj by sa mal uberať ku e, federálnej únii, no podstate sa obmedzuje samozrejme e, suverenita, teda zvrchovanosť členských krajín. Aj Schengen vlastne tak pôsobí. A vlastne sa tu vytvára taký priestor európskej zvrchovanosti. Čiže bojujeme proti trestnej činnosti a to je nutná súčasť, kde musia spolupracovať teda policajné orgány členských štátov je to aj otázka spochybnenia Schengenu potom, keď e, bojujeme proti trestnej činnosti. Hej. Je to veľmi zjednodušená logika. Členský štát, ak sa povedzme, tam nastala nejak, nastal nejaký trestný čin, bol spáchaný a potrebuje nejaké dokumenty aj prístup k ním, tak vlastne hlavne v súvislosti s organizovaným člen, zločinom, je potrebné, aby existovala aj súčinnosť s inými krajinami a ich orgánmi. Boj proti drogám napríklad. Vieme, že vlastne tá, to je trestná činnosť cezhraničná. Drogová trestná činnosť. Čiže tam je nutné, e, aby existovala súčinnosť štátov. Vieme, aká je hrozná situácia napríklad v oblasti ostrova Lampedusa Mali sme tam eh, aj delegácie z Francúzska, aj zo Španielska, aby sa zoznámili s touto situáciou a ehm, v podstate ale nezdá sa mi, že Európa má dostatočný záujem o riešenie týchto ľudských práv. Tých mladých ľudí, všetkým, ktorí prichádzajú na Lampedusu. Hm? Povedzme, strávia tam 2-3 mesiace. Hm? prídu e, do Talianska s určitými e, vízami a potom pri francúzských hraniciach ich jednoducho odmietnú. Takže proste francúzska hraničná policia nepovolila vstup do Francúzska týmto osobám, takže proste aká sme Európa? Boj proti tajnej migrácii sa nedá realizovať len vnútri Schengenu. Musíme proste chrániť celú európske hranice. Čiže odmietnutie sa malo vlastne udiať inde, povedzme, nie medzi Francúzskom a Talianskom. Ak francúzske orgány sa rozhodli nepustiť týchto ľudí, tak Proste treba hľadať riešenia. Keď proste príde tá loď e, s týmito ľuďmi z Malty, tá pošleme ich naspäť na Maltu? No i hovoria, že komisia aj kolegovia práve sa zaujímajú o voľný pohyb osôb ale sú tu vlastne dva aspekty, ktoré sa týkajú šengenského aký. Chceme chrániť svoje vonkajšie hranice, samozrejme. Keď členské štáty nedokážu, nedokážu chrániť svoje externé hranice, vonkajšie hranice, tak iné členské štáty povedzme, budú musieť potom chrániť svoje vnútorné hranice, pretože sa chcú brániť pred nezákonnou migráciou a podobnými situáciami. Tak si myslím, že potom by bolo odôvodnené naozaj zaviesť aj tie vnútorné kontrolné mechanizmy. Vnútorné kontroly na hraniciach. Čiže to, čo komisia navrhuje, je určitá zmena pravidiel. Máme pocit, že ten krásny princíp niekedy musí ustúpiť realite v praxi. Máme konkrétnu otázku na komisiu. Je to otázka, ktorú už spomenul aj pán Brons a Matie. Konkrétne ide o toto. Aká je situácia, kde členský štát napríklad 5 dní na 5 dní zavedie vnútorné hraničné kontroly a povedzme, sa, bude, bude snaha ešte uplatniť komitológiu, aby sa to opatrenie mohlo rozšíriť. Povedzme, komisia má na to 6 týždňov, aby to preskúmala a potom sa urobí hodnotenie, potom sa predložia návrhy a celý postup môže trvať aj 3 mesiace. A čo máte robiť, ak máte urgentnú situáciu, naliehavú situáciu, čo sa udeje po tých 5 dňoch? Hm? A čo sa stane v tom období, kedy členský štát čaká na schválenie zo strany komisie, aby mohla daný štát predlžiť to obdobie. Ja si myslím, že Európa si nedokáže dlhšie nejak zachovať túto filozofiu, že každý, kto chce vstúpiť do Európy a na jej územie je vlastne hrozbou. Toto je neudržateľné. Hovoríme predsa Nehovoríme o tom, že sú tu proste obrovské počty nejakých eh, zločincov, ktorí sem chcú vojsť do európskeho prostredia. Ale vieme, že čo sa v Severnej Afrike udialo, a vojna, ale aj tie revolúcie jarné, to viedlo k emigrácii z danej zóny. Ale hovoríme o posilnení mechanizmov na kontrolu vonkajších hraníc. Už, áno, je to vážna hrozba pre e, verejný poriadok a bezpečnosť. Čiže potrebujeme žiadať vlastne pomoc. Práve potrebujeme sa brániť pred tými, kto obchodujú s ľuďmi. Ja myslím ale, že práve, že ak zlyhá bezpečnostný aspekt v Európskej únii a keď vlastne sústavne sa hľadajú nové mechanizmy, v podstate nejde o nič iné, než len o zlyhanie bezpečnostných mechanizmov EÚ. Proste týmto sa nedá zakryť to, že Európa už príliš dlho uplatňuje azylovú politiku a naša spoločná azylová politika vlastne sa uplatňovala už tak, ako sa uplatňuje dosť dlho. A treba uplatniť aj nejaké blokovacie mechanizmy, ktoré nás ochránia. Ale povedzme, keď stále prichádzame aj s novými a novými kontrolnými mechanizmami, vonkajšími aj vnútornými, zdá sa, že potom ten náš systém nebude fungovať, pretože spolupráca s tretími krajinami potom ako bude fungovať? V oblasti Stredomoria je to zásadná otázka, aby to fungovalo. Potrebujeme proste iný typ vzťahu. Ten signál, ktorý Európa vyšle, proste všetci tí demokrati tam, e, Tunisku alebo v Líbii alebo v e, Alžírsku a podobne. Proste aký signál im vysielame tým demokratom? Tým, že vlastne zavadzame ešte ďalšie mechanizmy na kontrolu na našich vonkajších hraniciach, pretože oni sú pokladaní za hrozbu, tak je to, je to, je to katastrofa, poviem vám. Je to deprimujúce. To som chcel povedať. Toto nemá nič dočinenia s európskymi hodnotami a zdá sa mi, že to je škandál. Že proste táto debata e, sa týka národnej zvrchovanosti, ale predsa tu ide o e, boj proti zločinnosti. Keď bude na e, to, že sa stane nejaký teroristický útok, samozrejme to je iná vec tieto mechanizmy sa rozbehnú, ale to nemá nič dočinenia s tým, čo sa udialo v oblasti Stredomoria. A preto to, čo navrhuje komisia, to opatrenie, to by určite nebolo potrebné, keby členské štáty lepšie vlastne konali cestou svojich ministerstiev. Už keby dokázali lepšie konať. Predsa existuje dosť smerníc a predpisov, ktoré sa dajú uplatniť. Keby sa boli poriadne uplatňovali, tak by nebolo potrebné teraz zavádzať nejaký nový mechanizmus. Ďakujem. A čo sa týka komisie, vypočujeme si reakciu od pani Bajky a potom vrátime slovo spravodajcovi pánovi Kojovi. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja som si poznamenala mnohé veci a takisto moja kolegyňa Monika Moshammer e, sa k tomu určite vyjadri k tejto tematike, najmä k tými bodmi, ktoré zmienili jednotliví poslanci, poslankyne pre situácie, naliehavé udalosti, a opätovné zavedenie pohraničných kontrol na vnútrounijných hraniciach. Dovolte mi zdôrazniť predovšetkým, že tu nie je nový, nový základ pre zavádzanie vnútrounijných pohraničných kontrol, pretože základ je stále ten istý, iba ak ide o závažnú sériu útokov na bezpečnosť, iba vtedy sa môže zaviesť eh, takéto opatrenia, ale ani len ani masívny prítok utečencov nepredstavuje takéto, hro, takúto hrozbu. Článok 23e, ktorý presahuje pohraničný kódex, jasne hovorí, že typ vyhodnotenia, ktoré budú musieť členské štáty demonstrovať, e, že kvôli nemu zaviedli vnútrounijné pohraničné kontroly, musí byť adekvátny. Tento dôvod musí byť adekvátny, čiže nielen musíte demonstrovať závažné ohrozenie, ale okrem toho preukázať aj, že ste prijali adekvátne opatrenia k tejto hrozbe. Mnohí e, poslanci predoslali argument, že aplikujeme dvojaký meter, pretože niektoré krajiny sú a niektoré nie sú súčasťou Schengenu. Áno, túto, túto rozpravu sme viedli už aj v tomto výbore len komisia si e, vyhradzuje právo tvrdiť, že šengenské aky sa týka krajín, ktoré už sú v Schengene, ale aj tých, ktoré si želajú sa pripojiť k Schengenu. Ďalej k usmerneniam, ktoré sme spomenuli v našom oznámení a k ďalším podkladovým dokumentom. Mali sme stretnutie s členskými štátmi pred letnou prestávkou a tam sme hovorili o mnohých usmerneniach, ktoré by mohli pomôcť implementácii šengenského AKI. A s týmto rozhovorom, v tomto rozhovore budeme pokračovať do konca roka. Kým odovzdám slovo eh, kolegom, zdôrazním, že pre členské štáty to eh, tu nejde o to, že by strácali suverenitu z oči voči komisii. Ide tu o to, že úloha členského štátu posúdiť, či ide o závažné ohrozenie bezpečnosti E, zostáva v rukách tohto štátu. Štát je zodpovedný za bezpečnosť svojich obyvateľov, ale vnútorné Vnútroúnijné pohraničné kontroly nemusia byť tým adekvátnym opatrením, ako zareagovať na takúto hrozbu, pretože štát môže policajné zložky e, povolať iba na svoje územie. Ja by som poprosila svoju kolegyňu Moniku Moshammer, aby vysvetlila, ako presne funguje tento mechanizmus medzi členskými štátmi a komisiou. Pani Moshammer v mene komisie, chcete vyjasniť ešte ďalšie záležitosti, ale poprosím vás stručne. Ďakujem za slovo, hovorí pani Moshammer. Komitológia hovorí, eh, že sú tu veľmi zložité právne akty, ktoré sa nedajú odprezentovať stručne. Sú tu prípady, však ktoré naozaj sú opodstatnenými základmi pre znovu zavedenie vnútorúnijných pohraničných kontrol. Hovorilo sa tu aj o čipoch a o iných opatreniach e, a o tom, že treba informovať celounijné inštitúcie vrátane Európskeho parlamentu. E, v nariadení 102 sa hovorí o tom, že aj Rada a Európsky parlament budú informovaní zároveň. Komisia, ak vznikne kvalifikovaná väčšina, pri hlasovaní sa to môže schváliť, ale ak, ak nevznikne kvalifikovaná väčšina, tá komisia nemôže prijať žiadne opatrenie. Teraz k urgentným naliehavým situáciám. Po piatich dňoch komisia v rámci niekoľkých hodín môže prijať rozhodnutie, čiže to nejde o to, že tu bude niekto čakať 6 týždňov, bude to len niekoľko hodín počas ktorých komisia rozhodne o predlžení opatrení, napríklad e, vnútrounijných pohraničných kontrolách zavedených pred 5 dňami. A teraz k prípadom, ktoré sme tu spomínali. Hovorili sme o 26 prípadoch, analyzovali sme ich podrobne a vždy nás to privádzalo k tým, tomuto časovému obdobiu 5 dní počas ktorých môžu vnútro unijné štáty si zaviesť pohraničné kontroly a potom sa táto výnimka dočasná bude predlžovať. Nie, nie žiaduce, aby táto lehota bola dlhšia ako 5 dní. Komisia nie je toho názoru. Myslí si, že to je adekvátny čas a je tu tá možnosť predlžovať túto lehotu, ak je to potrebné. Ďakujeme. Ďakujeme a teraz má slovo spravodajca pán Koejo hovorí predseda. Ďakujem za slovo, hovorí pán Koejo. Vyjadrím sa veľmi jasne. Návrhy komisie sú v tom správnom smere. Ďakujem komisii za iniciatívu, ale iste, že sú tu niektoré podrobnosti, ktoré si ešte treba prediskutovať. Chcel by som počiarknúť niečo, čo už predrečníci spomínali, to je dvojaký meter. Myslím si, že komisia neodpovedala dostatočne na tieto námietky. Mala by to jasne špecifikovať v dokumentoch, že nebudeme akceptovať dvojaký meter. Keď niektoré krajiny, ktoré už sú členmi Schengenu, sa budú správať inak a krajiny, ktoré chcú vstúpiť do Schengenu, na nich bude aplikovaný iný meter. To nie. Ja by som teraz poodstúpil od eh, o tejto tematiky, zamyslíme sa nad tým, čo chceme urobiť. Pokúšame sa nastaviť hodnotiaci mechanizmus, hodnotiaci systém, ktorý bude dobre fungovať. Niekoľko predrečníkov, a ja s nimi súhlasím, už povedali, že kolegiálne kontroly, respektíve kontroly štát voči štátu, nefungujú. Každý členský štát robí ústupky a e, vyrovnávacie manévre s druhým štátom, aby sa dalo vyhnúť zapojeniu sa Európskej komisii a agentúram ako je Frontex, takže si nechávajú manevrovací priestor a priestor na rokovania. Takže tento systém proste nefunguje, kontrola nefunguje. Ak chceme, aby nejaký hodnotiaci systém fungoval, musíme sa vysporiadať presne s touto otázkou. Čo urobíme, keď zrazu v jednom členskom štáte vznikne nejaký problém? Ak teraz niekto posúdi, že je závažný problém na externej hranici únie, nič sa nestane. Neexistuje nástroj, ktorý, ktorým by sa dal prinútiť členský štát nejako reagovať. A preto musíme nájsť taký systém, ktorý by prinútil takýto členský štát, ktorý dostane informáciu. Kontroly na vašich externých hraniciach nefungujú, tento štát bude prinútený sa vysporiadať s týmto problémom a previesť nápravu. Urobiť nápravu. Myslím si, že prvým krokom by mal byť akýsi pedagogický prístup, keď Európska komisia, Frontex a tak ďalej bude pomáhať členskému štátu vyriešiť problematickú záležitosť, ale ak sa nič nepodarí, ak problém pretrvá, tak Máme tu bezpečnostný problém nie pre túto jednu krajinu, ale pre všetky únijné krajiny, lebo to je istá, istá slabina. Jedna, jedno slabé ohnívko pri kontrole externej hranice únie predstavuje problém pre všetky krajiny v šengenskej zóne. Preto by sme mali sa postaviť potrebe opätovného zavedenia vnútrounijných pohraničných kontrol s tým, že by to mala byť dočasná a vynimočná situácia zavedenie takýchto kontrol. Iba na potrebný čas, iba na istú lehotu, kedy sa, počas ktorej sa vyrieš, vyrieši príslušný problém. A ja by som rád ubezpečil pána Enčiu, že ak by komitológia bola tým najlepším spôsobom, ako vyriešiť tento problém, tak by som sa pripojil k vášmu názoru. Vážený pán predseda, našim problémom však, podľa mňa, je čosi, čoho sa dotkol pán Buzutil vo svojom príspevku. Povedal, ako my, ako spoločenstvo, ako únia zabezpečíme súčinnosť, ak vznikne problém s bezpečnostným ohrozením vnútri únie. Myslím si, že táto otázka je tá zásadná. Tu si treba položiť a nad tou sa treba vážne zamyslieť. Ja sa k nej vyjadrím trojako. Poprvé, neviem, či by sme mali postupovať tak, že pripustíme, že celá, celé spoločenstvo sa má venovať problému, ktorý vznikne iba v, jedne, v jednom členskom štáte EÚ. Treba pripomenúť, že kompetencia spravovať časť externých hraníc, ktoré bežia cez daný štát, patrí danému štátu. Po druhé, mali by sme si uvedomiť, že každý členský štát má v súčasnosti právo opätovne zaviesť vnútrounijné pohraničné kontroly na 40 dní a týchto 30 alebo 40 dní môže predlžovať ľubovoľný počet krát. Je rozumné e, predpokladať, že rada a komisia prídu so zhodou v takej veci, ako je zmena z 30 alebo 40 dní na 5, naozaj rada príjme lehotu 5 dní chcem zdôrazniť, že hodnotiaci mechanizmus Schengenu by sa mal riadiť komitologickým princípom, ale zároveň treba hľadať zásadu, ktorá bude fungovať aj v rade, aj v parlamente. Ak budeme príliš bojovať navzájom, riskujeme, že nezískame nič. Ani jedna strana nič nezíska, Potrebujeme nový komunitárny prístup, aby sme posilnili novú šengenskú oblasť, aby sme sa mohli vyhnúť príliš drastickým opatreniam, príliš extrémnym opatreniam. Čo sa stalo v Norsku? Spomente si, je to dobrý príklad. V Norsku norská vláda opätovne zaviedla na dva dní pohraničné kontroly, ak sa dobre pamätám, naozaj to bolo iba na 48 hodín, pretože nevedeli, čo sa deje v Norsku. Oni nevedeli, či to je jediný, jediný zabijak, ktorý zautočil, alebo celá sieť zločincov, ktorá odštartovala aktivity. Tak sa rozhodli uzavrieť hranice, kontrolovať hranice a každý súhlasil. Po dvoch dňoch sa zistilo, že išlo o, o zabijaka samotára a potom sa hranice znova dostali do bežného režimu fungovania. Čo by sa však bolo stalo, keby neboli našli toho, čo spôsobil smrť toľkých ľudí, alebo keby neboli bývali, mali dostatok dôkazov na to, aby uzavreli, že ne, nejde o žiadnu sieť, o žiadnu hromadnú akciu. Čo by potom urobili? je dobre, aby mali možnosť zaviesť ako jeden štát vnútro Únie pohraničnej kontroly. Mali žiadať o povolenie Európsku komisiu? A alebo radu? A ak by taká rada, aby napríklad rada mala prijať rozhodnutia? Ja si myslím, že to nie je správne, pretože rada by nemala prijímať rozhodnutia o situácii v niektorom inom členskom štáte EÚ. Jednom. Takže hovoríme tu o rôznych scenároch, ktoré treba naozaj prehodnotiť a vážne sa nad nimi zamyslieť. Ja som voči ním ja voči ním nie som slepý, pán predseda. Komunitárny prístup k tomuto systému je žiaduci. Potrebujeme taký systém, ktorý dokáže závažne a neutrálne vyhodnotiť situáciu v jednotlivých členských štátoch EÚ. Potrebujeme systém, keď európske ustanovizne, napríklad komisia, Frontex a za podpory tohto parlamentu dokážu zaviazať konkrétny členský štát, aby sa správal podľa pravidel Schengenu, ale my tieto pravidlá musíme schváliť. Musíme dostať veci do rovnováhy, do rovnováhy opakujem. A dúfam, že vo výbore LIBE, že v parlamente pri našich rozhovoroch s radou budeme úspešní. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám. Pán Kojo, sme ako vždy v sklze. Pamätajme na to, že máme časový sklos. Videl som, že niektorí poslanci nesúhlasia s argumentáciou pána Koeja a videl som pani Bockurt, že dvíha ruku ale zároveň chápem, že spravodajca má právo uzavrieť rozpravu, má právo záverečného slova, takže dám vám 30 sekúnd, ak chcete len technickú otázku, aby pán Kojo znova mohol odpovedať, pretože vidím, že sa snažíte položiť nejakú otázku pánu Kojovi v priebehu jeho argumentácie. Nie, nechcela som položiť žiadnu otázku pánu Kojovi. Ja som predsa nedostala odpoveď od komisie na moju otázku. O tom išlo. Vidím. Tak ak to bola komisia, ktorá neodpovedala, potom navrhujem, že by sa využila e, písomná procedúra, že by ste žiadali písomne na odpoveď. Ale na čo som tu potom? E, teraz ja tu počúvam, počúvam odpovede otázky, na čo som tu, keď sa to písomne má riešiť, to sa predsa dá vždy. Predseda, keby ste zopakovali vašu otázku komisii a keby komisia bola ochotná a stručne by odpovedala, čo by ste povedali na takúto dohodu? Eh, ja som povedala po holandsky, som sformulovala svoju otázku, teraz po anglicky. Je tu modifikácia šengenského pohraničného kódexu z roku 2006. Podľa tejto právnej úpravy a po nej nasledovali ďalšie právne úpravy a zmeny. Sa pýtam, či táto právna úprava z roku 2006 stále platí, alebo či to boli iba tie následné, či boli iba technické otázky, alebo či aj obsah sa menil. A moja druhá otázka bola, ako komisia zabezpečí, že členské štáty využijú že by využili nejakú situáciu ako ospravedlnenie toho, že neurobia nič pri ochrane svojich hraníc, respektíve, že e, zneužijú zavedenie vnútrounijných kontrol. Pán predseda, dáva slovo pani Moshammer. Ďakujem pekne. Odpoveď. Návrhy, ktoré komisia odprezentovala v marci 2011, to boli len technické, odborné usmernenia a tie, ktoré spomínate, boli politické usmernenia. Jediná, jediné možné, možná oblasť bola vymazanie istej časti Schengenského kodexu z roku 2006, pretože po prijatí e, Lisabonskej zmluvy vznikli delegované akty a komisia musela sa vysporiadať s touto technickou a procedurálnou otázkou, ale čo sa týka ostatných otázok, nie je tu žiadne protirečenie ani dvojité e, vyjadrenia. Ďalšia otázka, že členské štáty nemusia urobiť maximum pri ochrane vonkajších hraníc. Členské štáty musia chrániť vonkajšiu hranicu únie, technicky a finančne sa im maximálne pomôže. A ak zavedú vnútrounijné pohraničné kontroly, musia dokázať, že je o vynimočný prípad a že sa nedala situácia vyriešiť. Inak myslím si, že toto sú tie nevyhnutné garancie. Ďakujem za priestor. Ďakujeme pani Moshammer v mene komisie, že ste nám takto pomohli a že ste boli stručná. Budeme pokračovať. Nasledujúci bod. Ide... Pán Kašman pohovorí o prístupu verejnosti k dokumentom. Spomeňme si, že v roku 2008 tu bol návrh komisie, potom pozmeňujúce návrhy z roku 2009, potom vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti, potom prišla druhá verzia návrhu správy, to sme očakávali od pána Kašmana, našho spravodajcu, on pohovorí o tejto otázke a Potom e, sa stanovil termín na 10. oktobra, do ktorej sa majú predkladať pozmeňujúce návrhy. Uh, the vote taking place in November. Mr. Cashman, you got the floor. Takže slovo má pán Kašman, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Môžem sa teraz spýtať, že koľko máme času na tento, na tento bod? Je to na pol hodiny, ale uh, Ide o to, že toto nie je posledný krát, kým ešte budeme mať stretnutie koordinátorov, takže keby sa ti podarilo to trochu skrátiť, to by bolo super, že si poďakovali. No už budem sa maximálne snažiť hovorí pán poslanec. No už ako ste správne povedali, toto siaha do roku 2008 A ja by som sa, akože my sme mali najprv prvé čítanie a ja som teraz to potrčil, doniesol to do výboru, pretože to spadá pod spolu legislatívu a tieto otázky sú niekedy zložité. A odtedy vlastne nedostalo žiadna zmena e, od komisie ani na rade. Komisia vlastne nepredložila ani pozmenený návrh od toho času, ale myslím, to bolo v máji, niekedy tohto roku. Skrátka, komisia predložila druhý návrh. A potom na báze tohto prebiehali diskusie v jednotlivých politických skupinách a väčšina politických skupín sa teda rozhodla, že sfúzujeme oba návrhy spolu, teda druhý do prvého vkomponujeme a tým prakticky pripravíme novú správu, čo vlastne bola moja práca, čo som aj urobil. Vtedy komisár Ševčovič eh, napísal list konferencii predsedov a ja som um, bol tiež eh, súčasťou, dostal som túto korešpondenciu v kopii a eh, hovorilo sa o tom, že budeme meniť pos, nariadenie 1049 a že pripravia druhý návrh, e, respektíve druhý návrh sa teda vkomponuje do prvého, pretože on navrhol, aby sa teda pozmenila len, pozmenil len ten tzv. lisabonský návrh, ten druhý a vrátime sa späť k takému pôvodnému širšiemu textu. Väčšina politických skupín sa rozhodla, že to bude nevhodné a a neospravedlniteľné, ako vlastne vysvetlíme našim občanom, že sme jednoducho sa vzdali prakticky skutočne jedinej politickej príležitosti pozmeniť denne 10049 k sladiska uznesenia parlamentu, ktorý pochádza z roku 2006 a aj e, v svetle správy pani Sargentini, ktorá bola schválila veľkou väčšinou v septembri tohto roku v príslušnom výbore. No už, ale my sme tiež e, túto otázku položili aj právnej službe a komisia sa tomu venovala a konkrétne sme riešili otázku v článku 50 e, pod odsek 3 e, Lisabonskej zmluvy, o ktorých si komisia myslí, že je podstatný, aby mohlo toto naredenie byť účinné vo vzťahu k agentúram a vytvoreným inštitúciám ktoré vytvárajú európske inštitúcie, napríklad Európska centrálna banka, Európsky súdny dvor, Frontex a tak ďalej. Takže pripravili, čakali sme na právny názor e, rady, teda právnej služby a odpoveď bola jasná. Potvrdili, že článok 50 lomeno 3 a 4 priamo priamo, a teda už, už aj teraz to tak je, že zabezpečujú to, že všetky agentúry Európskej únie a všetky inštitúcie musia dodržiavať jednotlivú legislatívu a zákony. Okrem toho, tohto nariadenia, a to je veľmi dôležité, článok 44 odsek 4, kde sa hovorí o rokovacom poriadku parlamentu, ktorý zabezpečuje a ustanovuje, že keď dva alebo viaceré návrhy, ktoré pochádzajú od komisie a členských štátov s rovnakým legislatívnym cieľom, sú predložené parlamentu zároveň za krátke časové obdobie, parlament ich musí e, riešiť v jednej spoločnej správe a potom zodpovedný výbor musí určiť, E, a kde sa navrhujú pozmenujúce návrhy do textu a všetko to musí byť potom spolu v spoločnom uznesení a takto sme sa dostali k tomu, že som napísal list konferencii predsedov, že ako sa ocitám aj poslal som im zároveň aj kopiu toho, čo bolo stanovisko právnej služby, tiež e, teda k tomu článku 50 lomene 3 tie sú k dispozícii e, aj v prílohe vo všetkých jazykových mutanciách, aby ste si to mohli pozrieť a vo vzťahu k tomu sľubu, ktorý som urobil e, na, k, vo vzťahu k správe pani Sargentini. Chcel by som opako, zopakovať, o čom sme hlasovali vtedy. E, teda pripravil som aj korelačnú tabulku medzi oboma stanoviskami vo vzťahu k tejto téme a tiež e, tých 53 pozmeňujúcich návrhov, z nich 43 sa priamo za, e, zahrňajú vlastne odporúčania správy pani Sargentini. Takže ja týmto skončím, lebo iste budú otázky, ale ako som povedal, väčšina politických strán e, podporila môj prístup, im za to ďakujem a viem, že EPP malo stretnutie temných spravodajcov minulý týždeň oni zatiaľ, nie, a ich tieňový správodajca má obavu, že zachádzame priďaleko, ale ja si myslím, že môžem spokojne povedať, že toto je absolútne e, podporujúce alebo také isté, ako je správa pani Sargentini a v podstate je to aj presne v jurisdikcii a toho, pri, ktorú prijíma parlament. Eh, predseda, ďakujem pekne pánovi Michaelovi Cashmanovi za veľmi stručnú prezentáciu, rýchlu prezentáciu a prvnež dáme slovo pani Stine spravodajkyni Zome. Dal by som slovo ešte zástupcovi komisie alebo rady, či sa chcú vyjadriť eh, k téme. Please, the commission. Thank you. Ďakujem stručne. Teda komisia má iný názor než spravodajca, tak ako to teraz som povedal, z hľadiska priamého dopadu článku 50 lomeno 3. Takže komisia by chcela tento článok uplatňovať tým, že by upla, pozmenila súčasnú legislatívu tak, aby sú, bola v súlade s Lisabonskou zmluvou a ponechala by ostatné legislatívy e, tak ako bolo, tak ako to bolo prijaté v roku 2006. Takže komisia si myslí, že mohli by sme okamžite implementovať minimálnu požiadavku z e, Lisabonskej zmluvy tým, že by sme rozšírili pole pôsobnosti existujúceho nariadenia a potom v druhej fáze by sme mohli prejsť na ďalšie návrhy do, do e, nariadenia. To je O tom sa diskutovalo aj pri, na plenárke, keď sa prijímala správa pani Sargentini. A ja myslím, že ja by som sa nechcel teraz dotknúť samotných na obsahu tých pozmeňujúcich návrhov. Polské predsedníctvo niečo chce? Nie, nechce? Dobre. Takže otváram priestor pre diskusiu. Prvá je pani Zomer, naša stineva spravodajkynia. Ďakujem pekne, pán predseda. Nuž, predovšetkým by som chcela poukázať na jednu vec. Pravodajca píše vo svojom odvodnení, že všetky politické skupiny súhlasili s tým, že druhý návrh komisie bude e, integrovaný do, toho prvého, do tej prvej verzie ale je to v skutočnosti tak, že moja politická skupina, alebo my sme teda jasne vyjadrili, že naša priorita, našou prioritou je tak, aby čo najskôr sa to zosúladilo s požiadavkami Európskeho súdneho dvora. A to už je zase iná trošku káva, pretože tu máme tým pádom iný návrh a musíme pracovať tým pádom s druhým návrhom komisie a ten prvý návrh teda bude neskôr prepracovaný. Tým vlastne sa pripájam k názoru nášho výboru pre konštitucionálne otázky výboru AVKO, kde sa takisto hovorí, že oba návrhy z komisie z roku 2008 a 2011 sú dva, dve paralelné legislatívne postupy Dobre, no však existuje aj túto právna služba, ktorý je odborná, ale ja som radšej opatrná, e, pretože u nás v Nemecku sa hovorí, že aj v iných teda krajinách také niečo existuje, že keď sú dvaja právnici niekde, tak je hneď z toho 5 rôznych právnych názorov, takže všetko sa dá rôznym spôsobom interpretovať, aj právna služba. A ja tiež súhlasím s pánom predsedom komisie Ševčovičom v tom, že správa Kešmina zavádza určité e, body, ktoré nemajú priamy súvis s prístupom verejnosti k informáciám. Pretože tu ide o určitá zmes, ktoré, no, veci, ktoré spôsobujú pre nás problém, ako napríklad eh, rôzne medzi zavádza, zachádza to alebo zasahuje to do medziinstitucionálnych dohôd alebo do štatútu obmúcvan a podobne. Mohla by som aj viacej takýchto menovať. A čo sa týka budúcnosti, keď sa pozrieme na otázku um, e, z hospodárskej súťaže a konkurencie, otázka ochrany osobných údajov a po, no, v podnikoch, myslím si, že to e, je niečo, čo sme tu vždycky v parlamente zohľadňovali, tak to všetko spadá v rámci e, um, ochrany duš, práv duševného vlastníctva. Um, na to musíme vždy brať do úvahy a toto sa nesmie nejakým spôsobom podkopať, takže e, prakticky tieto e, podklady e, na takéto úvahy však, alebo o takýchto podnikoch, to sú, tam by mohlo byť nejakých, nejakých 50 tisíc strán textu, kde um, e, by boli takéto informácie, takže to by nebolo také jednoduché zabezpečiť a e, e, tú transparentnosť, alebo nesmieme nejakým spôsobom okresať transparentnosť v otázke hospodárskej súťaže. Potom ešte by som chcela povedať, že pán e, spravodajca sa veľmi dobre ako vyzna v tom, čo tam píše vo svojej správe, to o tom nikto nepochybuje, ale um, myslím si, že je trošku obsiahla, mohla by byť trošku subtilnejšia správa a tiež by boli treba urobiť určité kozmetické zmeny. Um, ja som mu to už povedala na stretnutí tieňových spravodajcov. V podstate pre mňa najväčší problém prakticky je e, otázka definície, čo sú dokumenty, čo sú informácie, čo sú kľúčové otázky, či kľúčové informácie a podobne. S týmto sme sa nikam nepo, zatiaľ ne, nepohli. To je naďalej veľmi nejasné, alebo sú tam rôzne stan názory na to. A potom e, tu ďalšia požiadavka na e, jeden portál, kde by boli prístupné všetky dokumenty. To Tiež mám pocit, že to bude mať určitú ťažkosť, aby sa to teda formulovalo nejakým opatrným spôsobom. Spravodajca takisto podľa mňa tiež um, um, chce donútiť radu, aby eh, akceptovala jeho širší kontext. A ja si myslím, že to vlastne súvisí s tým návrhom komisie. Ja si myslím, že E, bude problém, kým nedojde teda k dohode o tejto správe ako takej celko, ako vlastne to má vyzerať. No my sme teda najprv e, podporovali aj zo strany EPP a bolo to aj celkom, celkom dobre to fungovalo dosiahnuť dohodu, dosiahnuť dohodu o kompromisoch pretože my chceme takisto zabezpečiť transparentnosť a prístup verejnosti k informáciám, avšak ale tiež nie je možné um, poskytovať akékoľvek informácie um, všade a tiež e, je tu ešte problém určité tie miešanie alebo prekrývanie jednotlivých právnych nástrojov, ktoré pre nás je stále problém a jednoducho je potrebné zabezpečiť právomoci Európskeho súdneho dvora. A potom ten druhý návrh komisie prakticky um, sa obracia na rozhodnutia z Európskeho súdneho dvora. Preto si myslím, že mali by sme sa spýtať e, výboru AVKO a potom podľa, mal by ten druhý návrh mať prioritu a nemal by teda trvať na tom, že by mal byť e, teda fúzovaný spolu s návrhom v roku 2008. Nuž, a viem si teda predstaviť, že zase sa to vráti do výboru a potom sa bude hlasovať v pléne a e, vôbec, keď e, neprejde, tak vlastne neviem, či sme niečo robili pre verejnosť. Predseda, ďakujem pekne. Tak e, teraz je rozpráva a správou je pani Wikström. Ďakujem, pán predseda. Ja sa pokúsim byť veľmi stručná, aj keď to je téma, o ktorej treba skutočne veľmi dobre v tejto snemovni prediskutovať, alebo ktorú treba veľmi dobre prediskutovať. A ja vítam návrh pána Kešmena aj zdieľam jeho ambície, aj ciele a môžem vás uistiť, že ALDE podporuje mnohé z jeho navrhnutých zmien. Otázka, ktorú sme si všetci mali položiť, je, kto vlastní tieto dokumenty. Je to, sú to parlamentári EÚ, politici vo všeobecnosti, alebo sú to eh, euroúradníci v mašinérii EÚ, alebo občania, ktorí sú tí skutočnými oprávnenými majiteľmi dokumentov, keďže, sú ich, keď ich tieto dokumenty ovplyvňujú. Ja si myslím, že by to malo byť všetko, čo sa dá urobiť, aby sa zvýšila transparentnosť a budem rada spolupracovať s pánom Kešmenom, aby sme dosiahli dokonca ešte viac krokov alebo zašli ďalej ja by som sa teraz ale chcel sústrediť eh, na jednu tému, konkrétne na Luxemburský súd, ktorý počas prvého roku bol veľmi transparentným, ale v posledných rokoch sa transparentnosť ako si pobrala zlým smerom a práve toto je priestor pre obavy. Čiže komisia vlastne by mala urobiť určitú predanalýzu, keď uvažuje o prístupe k dokumentom, pretože to vo väčšine prípadov znamená, že okonohle je nejaký dokument posudzovaný, že či patrí do, nejakej, do akej kategórie patrí. Potom inštitúcie môžu predpokladať, že dokument môžu byť za ten čas, s kým sa to o tom rozhodne, je tento dokument tajný alebo utajený a to je absolútne v protirečení s e, nariadením z roku 2001. Preto veľmi vítam e, návrh pána Kešmena, aby sa zmazal tento um, to, to nariadenie, že niektoré dokumenty by nemali spadať pod toto nariadenie. Ja si myslím, že mali by sme dokonca zajsť e, tak ďaleko, že donútiť všetky inštitúcie, aby ku každej žiadosti pristupovala individuálne. Ďakujem. A ja zatiaľ um, tu skončím a potom budeme pokračovať v diskusii ďalej. Predseda. Ďakujem pekne. My samozrejme súhlasíme s tým, že to je téma, ktorá stojí za diskusiu a aj sa o nej diskutuje veľa. E, nie je to prvýkrát, čo, sa, čo tu prejednávame a um, rozhodnutie súdneho dvora a posledná správa pani Sargentini, ktorý sme tu, ktorú sme tu nedávno mali bude sa o tom, budeme o tom naďalej diskutovať ďalej. Pán Riong. Ďakujem pekne, pán predseda. Um, nie je to len pani Zomer, ktorá je, je tieňovým spravodajkou, aj ja som tieňovým spravodajca. Prepačte, prepačte, pán De Jong, že som vás vynechal. Hovorí predseda, nuž. Ja som necelkom pochopil túto diskusiu, pretože sú tu neustále rôzne vyhlásenia a vyjadrenia, ale vždy, keď eh, čokoľvek, čo sa Európa snaží robiť, tak ako si verejnosť sa obracia tomu chrbtom a to je veľmi eh, škoda, pretože mnohé z toho je prospech našich občanov. Potom sú tu občania, ktorí majú záujem sa naučiť alebo dozvedieť niečo viac, chcú vedieť eh, E, viac, nielen tí, čo prídu do Bruselu, pretože tam si tí sa nič nedozvedia, ale mnohí chcú vedieť, e, nie to chcú niečo mať a povedať, no to nemôžete dostať, lebo to je tajné. No toto je najväčší problém, ktorý tu momentálne máme a preto súhlasím absolútne s e, Cashmanom a Cecilio Wikstrom. To je absolútne dôležité, podstatné, že keď chcete niečo v Európskej únie zpriehľadniť, tak musíme my byť absolútne otvorení. A potom sú tu niektoré definície, tu má pani Zomer tiež pravdu, že tie definície sú buď zložité alebo príliš vágne, ale ja by som možno, že zašiel až opačným smerom, pretože niektoré z tých termínov, ktoré sú tam využívané, dávajú alebo môžu interpretovať takým spôsobom, že by mohli zablokovať prístup občanov k informáciám. Takže my, tí, čo to sledujeme, budeme kritickí a pripravíme pozmeňujúce návrhy, ale vo všeobecnosti podporujeme správu. Potom dve ďalšie veci, ktoré som spomenul predtým. Trochu sa obávam o aké to bude mať náklady na občanov, a tiež problém, že musíte byť taký presný vo vašich požiadavkách. Ja si myslím, že keď chceme urobiť dialog s našimi občanmi, nemalo by to byť také ťažké urobiť pož- takúto požiadavku. Aj keď neviete, že či taký dokument existuje alebo čo, aj tak musíte mať možnosť ako občan položiť inštitúcii otázku. Ale vo všeobecnosti môžem zopakovať, že som skutočne spokojný s prácou nášho spravodajcu a želám mu veľa sily a šťastia v najbližších týždňoch. Predseda, ďakujem pekne, pán De Jong, teraz pani Alfano, e, tieňovou spravodajkyňou za liberálov. Áno, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať e, pánovi Kešmenovi, za vynikajúcu prácu, ktorú urobil prospech transparentnosti a prístupu verejnosti k informáciám a k dokumentom. Ak sa nám nepodarí zabezpečiť pre občanov, aby vedeli, čo tu robíme, o čom diskutujeme a o čom tu rozhodujeme, tak potom to nie je demokracia. A môžeme my napokon dopadnúť tak, že stratíme e, kredibilitu u občanov. Žiaľ, e, táto antipolitika e, voči Európe rastie, sú to stále nižšie účasti v európskych voľbách a podobne toto všetko to potvrdzuje. Ja podporujem tú myšlienku, že by, by mohli byť tie dva návrhy komisie sfúzované do jedného. A transparentnosť znamená aj boj proti korupcii. Ja píšem správu o organizovanému zločine v Európe. E, myslím, že to pra, prešlo vo výbore len minulý týždeň a mnohé z, e, mnohé z tých odsekov alebo z tých ustanovení sa týkajú práve boja proti korupcii A ja si myslím, že to, ako my tu um, sa, čo, čo sa snažíme, je len príkladom toho, akým spôsobom my chceme vlastne preukázať eh, verejnosti čo chceme pre nich teda urobiť. No už ja dávam teraz slovo pánovi Kešmenovi. Ešte predtým dám slovo pani Sofii Tveld. Dve poznámky. Sofie povedala, že by tu nemal byť eh, neobmedzený prístup k dokumentom. Ja si nemyslím, že to niekto navrhol, ale z praxe vieme, že vlády často zneužívajú ehm, pre pravidla o utajení, nie kvôli svojim záujmom, ale aby rôzne veci zakryli E, aby sa nerozvedeli veci občania. To, čo nesmú robiť, e, pamätáme sa na rôzne prípady e, o tom, čo, malo, čo tu robilo CIA, alebo keď sa pozrite na Wikileaks, e, niektoré z tých vecí, ktoré mali byť utajené, niektorí boli utajené z dobrých dôvodov, ale mnohé z nich e, v podstate boli, boli e, utajené len kvôli tomu, že bolo nejaká chyba tam. Potom by som chcela uviesť e, to, čo bude ďalším bodom programu, teda, teda program na financovanie um, financovanie terorizmu. Takže musíme Ehm, považuje o tom, aká bude vhodnosť začatia takýchto rokovaní. A myslím si, že otázka, takýto dokument existoval, tak e, to práve preto ma to zaujalo a ja som preto e, o to mala záujem, pretože som myslela, že to je dôležité pre dohodu. Ja som, mne sa napokon nepodarilo dostať, dostať prístup k tým dokumentom, aj dokonca nebolo slúbené, že budú publikované, Takže napokon som sa obrátila na súd a teraz je prípad pred Európskym e, súdnym dvorom, pretože argument rady bolo, že nemôžeme tento dokument publikovať, pretože by e, mohol ohroziť rokovania so Spojenými štátmi a to ide naše vzťahy s Američanmi a preto nemôžeme to odhaliť. Nož dobre, to je argument, e, nám to veľmi nepôsobí, ale dobre minulý týždeň, ale čo je zaujímavé, keď sa bolo hearing k tomuto prípadu, rada prišla s novým odôvodnením a to, že no, teraz to nemôžeme od, od tajniť, pretože zatiaľ je na stole nový návrh z EÚ, tá zmluva TFTP a tým pádom teda e, zmluva o e, zabezpečení alebo sledovaní transakcií na financovanie terorizmu. A ja si myslím, že keď tu existuje nejaká informácia, ktorá je relevantná, tá by nemala byť e, tajná, tá by mala byť verejná. Občania majú právo to vedieť. A ako to môžeme my ako Európsky parlament prejednávať návrh komisie, keď relevantné informácie sú na schvál nám e, utajované pred nami? Tak ja si myslím, že takýmto spôsobom sa využívajú pravidlá utajenosti. A ja to môžem teraz presne potvrdiť pani Zomer a myslím, že to je zneužívanie týchto právomocí. No už dám teraz slovo pánovi Kešmenovi ako spravodajcovi. Až ďakujem. Pani Zomer sa o, hovorila o pánovi podpredsedovi Ševčovičovi, komisie teda že súhlasí s ním, že tie pozmeňujúce návrhy, ktoré som ja použil vo svojej správe, zachádzajú akoby trochu ďalej. Ja by z 26. v liste pánovi Ševčovičovi e, písal, e, kde sa odvoláva na moju prvú správu, ktorá medzi tým Čiže nie, od, z list pána Ševčoviča, ku ktorému sa odvoláva, e, je z, zo správy, e, ktorá je už zastaraná a mohol mi teda reagovať na e, to, čo som napísal aj k dispozícii na portáli verejnom 1. septembra. A ešte by som mohol chcel povedať, čo sa týka Lisabonizácie. Nebolo žiadne, k tejto téme zatiaľ nebolo žiaden výrok súdneho dvora k tejto otázke. Čiže odvolávať sa tu na výroky súdu, to je nesprávne štruktúrálne. A pani Zomer, čo sa týka otázka právneho stanoviska, ja nie som právnik, ale ja používam právne stanovisko, aby som mohol zakomponovať do svojich úvah, buď ho akceptujem alebo príjmem a potom sa rozhodnem pre politické riešenie. Presne preto tu som a presne ako zaujímavé je, že naše, naša právna služba napokon súhlasila s môjim stanoviskom, čo bolo prekvapujúce ale ja som ani ich požiadal o stanovisko, pričom som ani nevedela, že či ma podporia, ale to, o tom je pod, pod, politika. Politika je vykonávať toto právo a vlastne to musí byť v súlade s jurisdikciou súdneho dvora a s, takisto aj v súlade s uznesením, ktoré bolo absolútnou väčšinou v našom parlamente e, prijaté a politika predstavuje to, že myšlienku presadíme do legislatívy a E, práve dnes nie viac ako kedykoľvek inokedy musíme občanom vysvetľovať, že čo robíme a prečo to takto robíme a ešte pánovi Dionovi a pani Zomer, ak niektoré z týchto prístupov, ktoré mám, nie sú celkom e, zlo, jasné. Ja sa teším, že budem s vami spolupracovať, aby sme dosiahli lepšiu jasnosť či zrozumiteľnosť. Netvrdím, že budeme úplne e, zastávať všetko rovnako, ale skúsme začať tým, že môžeme, čo sa dá zlepšiť. A pani Zomer, ja som na začiatku nepovedal, že všetky politické strany E, či skupiny. Ja som povedal väčšinu a to som si absolútne istý, že som povedal, že väčšina politických skupín a viem, že aj vy za EPP ste tiež, e, že medzi vami a môjim prístupom je teda určitý, určitá vzdialenosť samozrejme a keď donútim e, radu, aby rokovala, tak super, pretože doteraz nikto nebol ochotný z rady o tomto rokovať. A čo sa týka to, um, tej prezumcie utajenia, že niečo, čím, kým sa o tom nerozhodne, je to tajné, jednoducho to nemôže fungovať. Musíme prijať také uznesenie, konkrétne článok 4, tak aby sme mohli považovať dô, dokument v čase, kým je, sa o ňom rozhoduje, aký je, že, či bude alebo nebude verejný. A keď tento dokument nemôže byť zverejnený z tých, z tých dôvodov, alebo jednoducho nie je v prospech verejného záujmu, potom to musíme vždy vedieť vysvetliť. A voči tomu potom nebudeme mať žiadnu prezumciu utajenia. A ako som povedala, som ochotný pracovať ďalej na téme definícií, keby sa nám podarilo zabezpečiť e, jednoduchý prístup, keby ste mohli okamžite na jednom mieste nájsť dokumenty hneď, keby sme mali nejaký takýto registár, tým by umožnilo občanom sa zorientovať a získať si informácie, pretože my nechceme ich zavaliť informáciami, my im chceme poskytnúť prístup k tým informáciám, či to bude občan, alebo mimovládna organizácia, alebo novinár, alebo ktokoľvek. Súhlasím so Sofii, ako má ona skúsenosti hľadiska prístupu k papierom, dokumentám, zmluvám, ktoré tvoria základ legislatívy, ktorú, ktorú, ktorá sa k nám často nedostane, lebo nám je to zamietnuté. A keď ja si teda opraším svoje Sako, tak si spomeniem, čo bolo v roku 2001, kde sa tiež prijímala e, dohoda o tom, aký bude mať Európsky parlament prístup ke, medzi e, keby sme na to neboli v parlamente bojovali, tak by takáto medzištitúciálna dohoda nebola nikdy, na miest, nikdy existovala. Takže napokon by som ešte chcel Pamätám sa v tomto výbore, keď sme ešte predtým uvádzali referencie k e, zmluve o fungovaní EÚ, konkrétne článok 15, ako aj niektoré iné, nám bolo povedané, že takéto pozmeňujúce návrhy sú nepotrebné. Že vôbec celá téma Lisabonu je prakticky, a nepamätám si presne slovo, ale ako keby to bolo len e, ako keby doplnok, ale keby Lisabonizácia bola taká dôležitá, tak potom prečo tá komisia čakala 18 mesiacov, kým to predložila? Jasné bolo, že parlamentu to potrvá chvíľu, kým donúti radu, aby začala rokovať, pretože aby som pripomenul rade a pripomínam aj ostatným parlamentárom, poslancom, my sme priamo volení, aby sme túto prácu robili vo, vo, vo, vo, v rámci spolurozhodovania, spolu e, zákonodárnej práce. A jednoducho my sme priamo volení, a my nie sme zastupcov 27 členských štátov, ale my musíme e, byť spolu zákonodarcom a nie byť e, mimo zákonodarcom. A ja keď, e, <laughs> keď, som, som, keď som moja, teda hovorím o legislatíve, tak moja vášeň vytlačí mi krv. Obávam sa, že troška už meškáme. Takže e, teraz vlastne e, máme ešte jeden bod a potom zasadnutie koordinátorov. Obávam sa, že troška potom máme problémy so stiažnosťami na čas. Takže prosím vás, stručne. Áno, budem hovoriť stručne. Avšak tu nejde celkom o to, pretože tu žijeme, v celej Európe tu žijeme v parlamentnej demokracii, kde sú volení zástupcovia tak v regionálnych, ako v národných parlamentoch, aj v tomto Európskom parlamente. A tie podklady pre rokovania jednoducho sú prístupné. Aj tu v tomto parlamente si môžete sledovať každé jedno zasadnutie. Ja neviem o nejakom žiadnom inom parlamente, ktorý by bol taký transparentný, ako tento Európsky parlament je. A kolegyňa z, z liberálov povedala, že že môžeme zabrániť veľkej transparentnosti eh, pomocou korupcie. Ja som tiež eh, proti korupcii. Ja tiež eh, sa presadzujem, aby sme mali ten register lobbyistov a myslím, že aj cez moju webovú stránku takisto presadzujem, aj una, presadzujem to a myslím si, že to je, je dôležité. Ale zároveň si myslím, že musíme tiež eh, eh, nás všet, dostať sa do, dostať do situácie, že všetko jednoducho sa dostane na ulicu. Existujú jednoducho určité veci, ktoré musia zostať na úrovni členských štátov a oni si môžu rozhodnúť, čo komu poskytnú alebo aký prístup komu zabezpečia. Jednoducho tiež to nie je celkom možné. Dovolte mi, aby som toto ešte povedala, že si myslím, že je tu už dosť veľa transparentnosti. Áno, dá sa urobiť trochu viac. Áno, musíme rešpektovať eh, rozhodnutia súdneho dvora a zabezpečiť tú transparentnosť v rámci Lisabonskej zmluvy, ale si myslím zároveň, že nesmieme zároveň si sa do, že, že by sme všetko, by sme teraz chceli túto zverejniť, pretože to by bol čistý populizmus. Ďakujem pekne, pani Soma. Ale neotvárajme znova túto debatu. Samozrejme, pán Kašman, máte právo ako posledný sa vyjadriť, poprosím stručne. Samozrejme, protokol je ten, že spravodajca má posledné slovo. Súhlasím s tým, teraz mnohým z toho, čo povedala pani Sonar. Ona predpokladám, že svoj názor predostala aj iným spravodajcom, ale chcem povedať znova. Je na nás, aby sme využili všetky pravomoci, politické a inštitucionálne, aby sme zabezpečili, že ostatná, tá druhá inštitúcia bude rokovať. Ďakujem. Ďakujem pekne aj za krátku odpoveď. A teraz je čas, aby som pripomenul, že lehota na pozmeňujúce návrhy je 10. október a predpokladá sa, že hlasovať sa bude v novembri. Teraz je tu priestor pre pána príbeho, ktorý bude hovoriť o európskom systéme následovania financovania terorizmu. A vlastne hovoríme aj o zmluve z USA, teda TFTP a hneď dávam slovo pánovi Richardovi Tribemu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a páni, som si vedomý toho, že čas letí a preto budem hovoriť stručnejšie, než som pôvodne zamýšľal. Máme pred sebou e, oznámenie, ktoré vlastne sa odvíja od e, dohody, ktorá bola uzavretá medzi Európskou úniou a USA v Lani a o tom kontexte, ktorý sa ďalej odvíja od tejto zmluvy. Pokiaľ ide o Európsky systém na sledovanie financovania terorizmu, hlavne sú tu dve veci, na ktoré by sme sa mali sústrediť. Konkrétne, aké nástroje potrebujeme a či vôbec potrebujeme na európskej úrovni bojovať proti terorizmu. A pokiaľ ide o ten, o ten aspekt financovanie. A po druhé, aké je objem dát, ktorý môžeme byť ochotní poskytnúť aj tretiemu, tretej krajine. Takže eh, z hľadiska EU-USTFTS máme priestor na voľbu určitých možností, aj pokiaľ ide o eh, ochranu dát, zabezpečovanie dát, uchovávanie dát a tak ďalej. Čiže môžeme sa spoliehať aj na využívanie existujúcich štruktúr. Pokiaľ je o to oznámenie, to zdôrazňuje aj potrebu e, z hľadiska rozpočtového e, rešpektovať úsporné opatrenia. My predpokladáme, že celkový systém by nemusel e, byť veľmi drahý, ale predsa len nejaké rozpočtové prostriedky by si vyžiadal. Je tu aj ďalšia dôležitá otázka a to je rozsah pôsobnosti. Či by sme sa mali nejak obmedziť pri takomto systéme, respektíve ako by sa využíval, či by sa tie údaje využívali len pre boj proti terorizmu, alebo by sme to rozšírili, rozšírili aj na závažnú cezhraničnú trestnú činnosť. Takže navrhovali sme taktiež aj to, že by tu boli tri možnosti, ako skonštruovať takýto systém že by sme najprv zvonka vylúčili čiste e, systém, ktorý by bol na úrovni EÚ alebo vnútroštátny, teda národný. Samozrejme, aj tieto otázky sa dajú jednoznačne preberať podrobnejšie. A v členských štátoch zrejme existuje aj respektíve je tu otázka, či členské štáty majú pocit, že je potrebné mať takýto systém aj vo vzťahu ku tretím krajinám. Toto oznámenie je vlastne prvý krok. Ešte to nie je návrh komisie a ani sa nepredpokladá, že by sme mali vôbec, e, alebo neprejudikujeme presnejšie povedané, že by mala vzniknúť nejaká takáto vec, nejaký takýto systém. Účelom tohoto oznámenia je v tejto etape, veľmi ranej etape, diskutovať o všetkých týchto otázkach, ktoré sú obsiahnuté v oznámení. Ďakujem, pán Prída. Dodržali ste presne váš časový limit a začneme teraz s pánom Alvarom, spravodajcom. Ďakujem za slovo. Áno, som si vedomý toho, že už nemáme veľa času a preto len spomením jeden alebo dva body. Najprv potreby vôbec takéhoto systému. Nepochybne ho potrebujeme a to z viacerých dôvodov. Politicky, akékoľvek sú vaše farby, je jasné, že potrebujeme náš vlastný systém a nespoliehať sa len na americký systém, kam posielame naše údaje. Nepochybne, e, napriek tomu, že existujú rozličné názory na to, ako tento systém má fungovať. E, súhlasíme všetci s tým, že, by, že nefunguje vždy tak, ako by mal, najmä čo sa týka práv ľudí, účinkov tohto programu a takisto opodstatnenia výmeny informácií. Celé roky už e, sa spochybňovalo, či to naozaj treba. Toto prichádzalo zo strany Nemecka a čakáme na uspokojivú odpoveď. A môžem teda povedať, že si myslím, že musíme zabrániť e, teda jednoducho transfery tých e, masových alebo tých bali, tých masových alebo tých veľkých e, blokov údajov, to musíme teda zabrániť. Potom je, ďalšia vec je to keď Takisto potom Európsky parlament takisto mal poukázať na to, že e, došlo tu k určitej extrakcii údajov a nikto nehovoril vtedy ešte o TFTP zmluve. Ja viem, že boli niektorí, ktorí chceli ako toto podporiť, ale viem, že potom v uznesení v, k dohode za FDP. My sme nediskutovali nikdy o tejto, takejto zmluve ETFTP a preto som si myslel, že väčšina našej politickej skupiny, keď sa o tom bude hovoriť, tak alebo nebude hlasovať za európsku TFTP, aby sa dalo odtiaľ vyťahovať nejaké údaje. Čo sa týka finančného rozmeru, e, myslím si, že v podstate to ide o predovšetkým software, a software takisto za sebou môže priniesť množstvo problémov, však e, čo sa týka mm, mm, pôsobnosti, myslím si, čo sa týka terorizmu, jednoducho, e, čo sa týka otázky obchodovania s ľuďmi a podobne, to, to je jasné, to, je, to sú podstatné otázky. A preto by som chcel už mi zostáva teda povedať len toľko, že by som si teda prijal to, aby že veľmi si teda cením úsilie predložiť tieto tri možnosti a tu sa vlastne začína už blížiť tomu, čo parlament e, navrhoval. My sme za to teda e, vďační, ale čo sa týka toho extrakčného systému, jediná otázka mi zostáva, že aký právny základ chcete, článok 16 alebo článok 87, alebo neviem, toto mi celkom jasne nie je. Alvaro, now we hear from our shadows. A teraz si vypočujeme názory našich tieňových spravodajcov. Začína pani Sipel. Ďakujem pekne, aby som teraz eh, tiež sa pokúsila stručne. Mňa tiež e, trápi otázka pána príbeho, že či vôbec to potrebujeme. No, ja si myslím, že pre mnohých poslancov v tejto snemovni to e, bola táto možnosť e, vôbec podmienka, aby mohli vôbec tejto veci s tým mohli súhlasiť. A tak ducho musíme zabrániť tomu, aby sme teda masovo poskytovali údaje Američanom. To je absolútne podstatný na, na čas tohto všetkého. A podľa našich viacerých návrhoch e, komisia stále prekračuje svoj mandát. My sme už jasne požadovali, aby bol pripravený návrh pre extrakciu údajov. Doteraz takýto predložený nebol. Namiesto toho sa množstvo diskutuje o veciach, ktoré sa, o ktorých vonkoncom nikto diskutoval nechce nikdy diskutovať nechcel a teraz hovoríme, že či chceme tu zrazu e, riešiť financovanie terorizmu, alebo čo vlastne chceme tu, to, týmto riešiť. Preto ja by som nechcela túto diskusiu opäť otvárať e, týmto návrhom e, smernice. Ďalej otázka, tu je, zase potrebujeme nejaké nové budovy, nové komplikované budovy, nové počítače, nové veľké zdrahé softvery, e, či to bude robiť firma Swift, či ona to presadzuje, či to už bolo to je to jediná firma, ale musí byť ten prístup k údajom informovan, zorganizovaný takýmto spôsobom, že si budú môcť len ľudia z európskych úda- inštitúcií tieto údaje nájsť, ale to si neviem vôbec predstaviť a mi sa to zdá absolútne celé vôbec komplikované a mm, jednoducho najdôležitejšie je zabrániť tým transferom e, masových údajov a musíme o tomto veľmi rýchlo rozhodnúť a nediskutovať to, čo vonkoncom, o čom diskutovať nie je potrebné. Ja, Dank, Ďakujem pekne, pán predseda. Mňa táto komunik- toto oznámenie zaujalo, ja som si to preto prečítal a je tam samozrejme aj tá rozpočtová e, časť, ktorá hrá veľkú dôležitú úlohu. Tu by som chcel položiť, že či vôbec si komisia venuje e, a pracuje na tom, že prečo sa neustále venuje veciam alebo rieši otázky, ktoré e, nikto o nej nechcel. To je tiež moja rozpočtová otázka, a myslím, pretože si myslím, že tu na, my, keď jasne niečo povieme, že nechcem, máme o to záujem, aby takýto systém, ako to robia Američania, teda tu z TFTP, aby sme to zriadili tu v Európe. A v podstate tie bankové údaje zo SWIFTu alebo iné údaje, aby boli k dispozícii um, aby v nejakom tom, v tom masovom, či tom, v, tej, v tej, tej balíkovej podobe, aby si z toho mohol kto chce vybrať nejaké údaje, tak tom, o tomto sme nikdy nechceli. A mali by sme sa teda sústrediť hlavne na to, alebo komisia by sa sústrediť na to, čo sme žiadali my, akým spôsobom môžeme zabezpečiť extrakcie z súkromných e, databáz e, z podniku SWIFT umožniť tak, to, aby to bolo takýmto umožnené len, že to bude v súlade s ústavami jednotlivými, napríklad aj konkrétne s rozhodnutím Nemeckého ústavného súdu z hľadiska um, uchovávania údajov a podobne. A bude sa to potom jednoducho pri, robiť len prípad od prípadov. A na to môžeme samozrejme dať peniaze, ale to je potom oveľa lepšie, než nejaký celý, zriadiť jeden celý systém, aby sa opäť na európskej úrovni vytvoril taký praktický zrkadlový systém tu na európskej úrovni a potom, aby sme pretože my, to by potom zostalo vlastne, my chceme, aby to bolo v, takých, e, v takom v primeranom rámci a tiež tie údaje e, budú môcť byť dispozície, len keď existuje nejaké podozrenie. Tiež e, ak e, pôjde o rôzne medzinárodné dohody, tie takisto musia byť dodržané a jednoducho nemôže to byť len tak, že toto je európska a myslím, politika. Myslím si, že to musí byť každému jasné, že kde sú aké hranice. Teraz pani Intveld. Ďakujem za slovo, pán predseda. Musím povedať, že to je najlepší príklad politikárčenia, čo som videla za tie roky, čo pracujem v Bruseli, ako už predrečníci a kolegovia poukázali. Nikto sa nespýtal na systém samotný. Európska komisia jednoducho nesľú, nesplnila to, čo slúbila. A slúbila to, ako to veľmi správne povedala pani Sipel, že máme schváliť dohodu z USA za podmienky, že Počas jedného roka sa vypracuje systém na e, extrahovanie dát. Extrahovanie dát je veľmi jednoduché, je to softverová záležitosť. Tam za tým už nič ďalšie nie je, nemusí to trvať rok. Tento návrh je o zbere a uchovávaní a spracovávaní údajov v Európe. Veď to je úplne odlišná záležitosť. To sme nežiadali, my sme žiadali niečo iné a vy ste nám to slúbili a to ste nesplnili. Komisia jednoducho nie je tu spolahlivým partnerom. Som zvedavá aj, prečo, ak už niečo také navrhujete, presahuje to to, čo robia Američania. Keď už hovoríme o programe SWIFT, ja mám dojem, keď o tom čítam, že SWIFT zahrňa aj iné finančné inštitúcie, čiže robí to tento navrhovaný systém viac s dátami, než s dátami robia Američania. A napokon, keď som e, začala hovoriť o tejto otázke, začalo sa hovoriť o právnom názore rady na dohovor SWIFT. Rada vo svojom apeli pred Európskym e, súdom tvrdila, že buď opäť požiada o odtajnenie dokumentov, lenže rada e, zasa zamietla o odtajnenie jedného dokumentu, o ktoré som mala záujem, pretože je relevantný pre našu rozpravu. Nemyslíte si, že keď je nejaký, pán, nejaký dokument relevantný pre rozpravu, pán Pribel, Nemyslíte si, že je bežné v demokratickej spoločnosti, že existuje dokument, o ktorom rada samotná, podporovaná Európskou komisiou, tvrdí, že je relevantný pre rozpravu. Nemyslíte si, že toto presne je dôvod publikovať tento dokument a nie ho držať v tajnosti? Ja neviem, ako by sme tu mohli celkom vážne viesť rozpravu o vašom návrhu, ak pred nami utajujete zásadné informácie pred Európskym parlamentom. Ďakujeme, pani Indveld. A teraz prvá vec. Ďakujeme vopred tlmočníkom, že zostanú ešte dlhšie. A ak pán Príbe chce zareagovať alebo odpovedať na veľmi jasné posolstva, ktoré tu odzneli zo strany poslankyň a poslancov, e, nech môžete sa venovať tejto činnosti. Nech sa páči. Ďakujem pán predseda. Samozrejme, že som si poznamenal všetko, čo tu odznelo. Neviem, či je stále relevantná otázka o právnom základe, po tom, čo sme si vypočuli. Ale nejak hlbšie sme sa nad tým aj tak nezamýšľali. Myslím, či článok 7 alebo 16, hm, o tom sa ešte nerozhodlo. Teda aký systém by mal fungovať tu na európskom teritóriu. Hovorilo sa aj o článku 11 zmluvy, kde vlastne sa hovorí o možnosti vytvorenia nového systému a s tým ste súhlasili. A musíme sa samozrejme zamyslieť nad možnosťami takéhoto systému. Z nášho hľadiska prvá otázka, a to opakujem, čo by bolo potrebné na úrovni EÚ, prvá otázka pre nás je nie, ako môžeme zrušiť e, zmluvu medzi EU a USA o TFTP. Čiže možno sa to bude týkať nejakého systému na extrakciu dát alebo niečo iné. A pokiaľ je o článok 11 e, zmluvy, tak e, ten sa toho týka. Ale samozrejme, beriem na vedomie všetko, čo ste povedali. Asi momentálne nemám, čo by som viac k tomu povedal. Ďakujem. Pani Intveld, v prvom rade som poslankyňa tohto parlamentu a preto som pobúrená tým a nepokladám to za uspokojivé, že odmietate odpovedať na otázky. Poviete, že nie ste si vedomi toho, že parlament žiadal nejaký systém na atrakciu dám? Ale veď ste boli prítomní na každej jednej debate v parlamente. Takže viete veľmi jasne od začiatku, čo žiadame. A žiadam aj otázku, odpoveď na otázku, ktorá sa týka odtajňovania dokumentov. Prepačte, položila som tú otázku pred kolegami. Asi nebude také ťažké zodpovedať takúto no, otázku. Jasne, áno alebo nie. Nech sa páči, pán Vrybe, máte slovo. Ospravedlňujem sa, pani Intveld dôvod eh, bolo vlastne, že mi nebolo jasné, ktorý dokument máte na mysli. Ak mi poviete, ktorý dokument, poviem ja, o, dám vám odpoveď. No vy vlastne ste tiež jednou zo strán daného súdneho spolu, sporu. Neprekladám, to síce nie je súčasť vášho portfólia, ale právna služba rady e, vlastne ešte vlastne vydala tento dokument ešte prvne sa začalo hovoriť, e, rokovať z USA. Nie, pán predseda, neviem vám teraz odpovedať, ale k tejto otázke sa vrátime a poskytneme odpoveď. Takže odpoveď sme dostali od pána príbeho, hovorí pán predseda. Viac asi momentálne neurobíme. Ďakujeme pánovi príbemu a myslím, že by sme mohli pokračovať teraz zasadnutím koordinátorov. Je mi jasné, aká tu je situácia, ale pán Príbe tu zastupuje komisiu a rozhodol sa povedať to, čo sa rozhodol, že povie a že nepovie to, čo sa rozhodol, že nepovie. Takže ďakujeme vám za to, že ste zotrvali tu a poprosím teraz, aby tu ostali tí, ktorých sa týka nastávajúca, nastávajúca časť zasadnutia a zajtra... Buď... Aha, pardon. Čo vás tu